Okay, friends, uh, we start the meeting. Priatelia, začneme dnešné zasadnutie. E, najprv by sme schválili návrh e, programu. Áno, môžeme. Tlmočenie, to poznáte, aké sú možnosti a taktiež chcem spomenúť, že tu budeme mať 30 e, návštevníkov Champ de Commerce de la Industrie de la Vienne ktorí budú sledovať naše rokovanie o vysielaní pracovníkov. Túto skupinu poslal, pozvala pani Mona Žatier. Teraz bod 3 programu. A je to o zdraví a bezpečnosti pri práci starších pracovníkov. Je to prezentácia pilotného projektu, ktorý inicioval parlament. A teraz by som dala slovo pánovi Kokmanovi z EU OŠA, ktorý nás uvedie do problematiky. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Najprv dám slovo môjmu kolegovi z komisie, ak dovolíte. Ak ste sa dohodli, tak nech sa páči, komisia môže začať. A to je pani Charlotte Griesfoss. Ďakujem pani predsedajúca. Dobré ráno, dámy a páni. Volám sa Tresa Mojtino, som tu na miesto pani Charlotte Griesfoss, ktorá nemohla prísť ale v prvom rade sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu za cennú podporu v súvislosti s touto témou. Pilotný projekt o zdraví a bezpečnosti pri práci starších pracovníkov prispel k riešeniu problémov na E, pracovisku v dôsledku demografickej zmeny. Chcem sa poďakovať aj Európskej agentúre pre bezpečnosť a zdravie pri práci za úspešnú implementáciu tohto pilotného projektu. Budú hovoriť o niekoľko minút o jeho výsledkoch a uvidíme tie veľmi relevantné výstupy projektu. Európs, najväčším majetkom Európy sú jej ľudia. Musíme spolupracovať na všetkých úrovniach, aby sme zabezpečili každému človeku vrátane starších občanov naplniť svoj potenciál a plne prispieť k spo, e, e, spoločnosti a trhu práce čo najväčšej možnej miere. Odbory komisie pripisujú veľkú veľký význam k zdraviu pracovníkov, pohode pracovníkov, bezpečnosti pri práci a k dlhšiemu a udržateľnému pracovnému životu. Je to v jadre našeho strategického rámca pre zdravie a bezpečnosť pri práci na obdobie 2014 až 2020 je to aj reakcia na demografickú zmenu, starnutú, starnúcu pracovnú silu. To sú kľúčové priority. Ja som naozaj veľmi rada, že vidím konkrétne kroky, ktoré sa už realizujú. Patria sem činnosti realizované podľa tohto pilotného projektu, ako je napríklad výmena osvedčených postupov, zlepšovanie pracovných podmienok, opatrenia na podporu integrácie alebo realizácia európskej kampane v rokoch 2016 až 2017 o zdravých pracovných miestach, pracoviskách pre všetky vekové skupiny. Takéto kroky sú veľmi dôležité preto, aby boli ľudia zdravší a dokázali byť dlhšie zamestnaní sú taktiež kľúčovým prvkom v produktivite a udržateľnosti verejných financií. E, bezpečnosť a zdravie pri práci pracovníkov sú veľmi dôležité aj pri, e, sú t- e, pri realizácii sociálnych práv a ich debate v parlamente. My sa snažíme držať krok so zmenami v našich spoločnostiach a s novým pracovným svetom. Práva súvisiace so zdravím a bezpečnosťou pri práci boli vždy jadrom našej sociálnej politiky a samozrejme sú aj v jadre našich diskusí. Pokiaľ ide o starnutie a BOZP starších pracovníkov, tak chcem povedať, že to treba riešiť holistickým, celostným prístupom a cez spoluprácu rôznych politik, ktoré sú relevantné. Príspevok všetkých kľúčových aktérov je tiež rozhodujúci pri úspechu. Na záver, môjho vstupu by som chcela zdôrazniť, že dobré BOZP sú dôležité nielen preto, aby pracovníci mohli pracovať dlhšie, je to dôležité aj preto, aby sa zabezpečilo, že keď odídu do dôchodku, sú ešte stále zdraví. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne a teraz dám slovo EU OŠA. Nech sa páči. Ďakujem. Chcem len pripomenúť poslancom ciele rozhodnutia, ktoré prijali v roku 2012, a to je posilnenie implementácie existujúcich odporúčaní, výmena osvedčených postupov a ďalšie preskúmanie možnosti, ako zlepšiť BOZP starších pracovníkov. Chceme prehlbiť aj znalosti o existujúcich politikách a iniciatívach, ktoré sú nasmerované na starnúcu pracovnú silu a aj to, ako sú implementované v členských štátoch, aby sme mali dostatok poznatkov pre rozvoj politik, vrátanie BOZP, rehabilitácia, návratu do práce. Tu ide práve aj o výmenu osvedčených postupov na úrovni podnikov firiem. Takže mali sme viacero cieľov. Máš projekt trval tri roky. Použili sme rôzne výskumné metódy, aby sme analyzovali situáciu na jednotlivých úrovniach. Poprvé sme skúmali, ako vyzerá stav súčasných znalostí vo vede a aká je situácia v členských štátoch, ako sa tieto poznatky uplatňujú, potom aké politiky a iniciatívy vznikli na základe týchto poznatkov, ako sa implementujú a ako sú tieto implementované politiky a stratégie prežívané na pracovisku, ako ich vnímajú zamestnávateľi a zamestnanci. A v rámci tohto sa prieskum zameral na tri oblasti. Starnúca pracovná sila, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, rodová rod a BOZP, rehabilitácia a návrat do práce je dôležité zdôrazniť, že projekt bol navrhnutý takým spôsobom, že nielen e, osvietil potrebné informácie, ale chcel dosiahnuť aj určitý dopad v dôsledku výskumu. Takže mali sme veľký rešeršný výskum, mali sme 20 workshopov, zvyše 20 s vyše 200 účastníkmi hlavných aktérov aj mimo BOZP komunity vo viacerých členských štátoch. A v niektorých prípadoch to bolo úplne prvýkrát, že sa títo zainteresovaní činitelia dostali k okrúhlemu stolu a mohli diskutovať. Mali sme aj rozhovory s 18 kľúčovými expertmi z 12 krajín, ktorí skúmali tieto stratégie a politiky a ich realizáciu. Robili sme prieskum aj na úrovni pracoviska, robili sme diskusie v pracoviskách desiatich krajinách, vrátane MSP, kde boli zamestnanci, e, riaditeľia, pracovníci ľudských zdrojov a tak ďalej. Tí sa stretli, aby hovorili o svojich problémoch, motivácii a prekážkach, s ktorými sa stretávajú. A nakoniec sme mali aj semináre s aktérmi a tam bola prítomnosť aj poslancov z tohto výboru, boli tam aj nezávislí experti, ktorí informovali o týchto výsledkoch, o zisteniach výskumu. Takže teraz niekoľko hlavných výstupov, ktoré máme z tohto projektu. Je to aj správe pre poslancov a tam je to uvedené podrobnejšie. Vypracovali sme 31 podrobných správ o krajine. Opisujú kontext okolo takých vecí, ako je štatistika, demografia, e, pomer starších občanov, sociálne zabezpečenie, hospodárska situácia, aby sa lepšie pochopilo smerovanie vývoja politik a história v tejto súvislosti. Potom máme analýzu o, politických strate, o, strate, o politikách, stratégiách a opatrení Ehm, je to výsledkom aj e, tejto správy, rozhovorov s externými workshopov. V posledných rokoch všetky členské štáty reformovali svoje systémy dôchodkového zabezpečenia alebo sú v reforme a všetky takmer vyhlasujú, že majú záujem zvýšiť v najbližších 15 rokoch vek odchodu do dôchodku na 65 rokov. Ale len niektoré krajiny prijali takéto opatrenia, aby zabezpečili zdravie a bezpečnosť pri práci, aby sa zabezpečilo, že predlženie pracovného života nebude viesť skoršeniu zdravia pri odchode do dôchodku. Efektívne stratégie sú tie, ktoré prechádzajú rôznymi politickými oblastiami, ako je napríklad spravodlivosť, vzdelanie, zamestnanosť a sú do nich zapojení rôzni aktéry. Avšak náš výskum ukázal, že len hrstka členských štátov má takýto, jedno, takýto jednotný politický rámec na to, aby mohli riešiť starnúcu pracovnú sílu. Tieto rámce zvyčajne vychádzajú z etablovaných konceptov, ako je zamestnateľnosť alebo schopnosť pracovať. A vychádza sa aj z poznatku z uznania, že práca musí byť udržateľnejšia. V niektorých krajinách má vedúcu úlohu v týchto otázkach jedno ministerstvo, napríklad vo Fínsku, v iných je to koordinované a pracujú viaceré ministerstva spolu. Je tu potrebná takáto prierezová koordinácia a aktívna účasť všetkých aktérov. Máme aj analýzu a prípadové štúdie národných systémov pre rehabilitáciu a návrat do práce. Takáto rehabilitácia si kladie za cieľ návrat ľudí do pracoviska, kde je ich znížená pracovná schopnosť spôsobená buď nejakou invaliditou, úrazom alebo starnutím. A vidíme, že ak je tento návrat do práce nesprávne riadený, tak vedie k skorému e, odchodu do dôchodku alebo invalidnému dôchodku. Takže včasný zásah je cesta k úspechu. Vidíme, že takáto rehabilitácia Ehm, pracovná rehabilitácia je zárukou dlhšieho zostania v práci. Ak majú ľudia totiž vážne zdravotné problémy, o to nižšia je ich šanca, že sa vrátia do, do práce. Iniciatívy v členských štátoch E, sa aj venujú k tomu, aby aj praktickí lekári, rodinní lekári chápali návrat do práce ako úspech a aby sa viacej zamerali na práce schopnosť ako práce neschopnosť. Vidíme, že je treba individuálny prístup podľa potrieb každého pracovníka a multidisciplinárny prístup, ktorý rieši nielen zdravie, ale aj motiváciu, zručnosti, aj otázky pracoviska. Tieto intervencie môžu byť ťažšie v malých a mikropodnikoch, leto, lebo že tu chýbajú peniaze alebo technická podpora, ktorá by pomohla prijať opatrenia aj v tejto skupine zamestnávateľov. Potom sme identifikovali inovatívne praktiky na pracovisku, Hovorili sme so zamestnancami, zamestnávateľmi, technickými pracovníkmi, odborármi a pýtali sme sa ich na ich postupy na pracovisku, pokiaľ je usmerňovanie nástroje, aké sú hlavné prekážky a kľúče v úspechy, úspešné faktory a vidíme, že najmä malé podniky si uvedomili, že to nedokážu riešiť a že budú mať problém v budúcnosti, nemajú dostatok ľudských a finančných prostriedkov na to, aby mohli príjmať príslušné opatrenia. Najmä mikro a malé podniky sú tie, kde ich opatrenia sú skôr reakciou na hasenie požiara a zvyčajne nevychádzajú z nejakých komplexných BOZP politik. A v mikropodnikoch je úloha majiteľa veľmi kľúčová, ich vodcovstvo je e, e, za, rukou úspechu, ale našli sme opatrenia, e, ktoré zaručujú úspech aj v takýchto podnikoch. Sú to rôzne podporné režimy, alebo finančné režimy, alebo režimy podľa odvetví. Vidíme celkovú potrebu zvýšiť informovanosť o tom, čo sa môže stať, spraviť a kde možno získať vonkajšiu pomoc. Takže suma sumárum, aké sú tie hlavné zistenia. Takže vidíme veľké rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o demografický vývoj. V niektorých krajinách sa starnutie pracovnej síly spomaluje, v druhých zrychluje podľa ekonomicko-spoločenských podmienok, recesia a podobne a napriek dôsledkov pre systémy verejného zabezpečenia, ako je napríklad dôchodkový systém, vidíme iniciatívy v členských štítoch, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie zamestnanosti, pomeru zamestnanosti vo všetkých vekových skupinách a nie na to, ako zlepšiť pracovné podmienky. Prístupy sú rôzne a v jednotlivých členských štátoch a riešenie problému starnúcej pracovnej sily sa tiež e, líši. Fínsko, Rakúsko, Holandsko, Nemecko aktívne pristupujú k tomuto riešeniu. Čo je záver? môžeme usúdiť, že musíme zlepšiť prevenciu pre všetkých, či v politikách alebo na pracovisku, to znamená dobre BOSP v priebehu celého života. Musíme riešiť problémy mladých aj starých a zabezpečiť medzigeneračnú výmenu. Potrebujeme konkrétne opatrenia, ktoré zohľadňujú rozmanitosť pracovnej sily a majú jedno riešenia prispôsobené individuálnym potrebám a potrebujeme aj holistický prístup k prevencii ktorý zohľadňuje všetky faktory, ktoré majú dopad na BOZP. Podpora firm, firma malým a mikropodnikom, sociálny dialog pri vypracúvaní iniciatív, ako aj na úrovni pracoviska a príjmanie opatrení s aktívnou účasťou pracovníkov a prierezové politiky. Táto výskumná práca E, má aj svoj dopad cez našu kampaň Zdravé pracovisko. To je naša najväčšia kampaň BOZP vo svete, bude trvať dva roky a hovoríme o zdravých pracoviskách pre všetky vekové skupiny. Máme aj informácie z projektu parlamentu. Táto kampaň vychádza z týchto vzácných podkladov. Táto téma je vlastne výsledkom rozhodnutia parlamentu a počas Európskeho týždňa 21. tohto mesiaca budeme propagovať výsledky v Európe a informácie, ako vždy, sú aj na dispozícii na našej webovej stránke. Pokiaľ ide o praktický dopad, máme e-sprievodcu pre pracovisku, ktorý je k dispozícii vo viac ako 30 národných verziách máme takto interaktívny nástroj priateľský voči používateľovi, ktorý umožní riadiacim pracovníkom aj výkonným pracovníkom riešiť problémy súvisiace so starnúcou pracovnou silou BOZP a podobne. Zistenia výskumu sa tiež oznámia cez datovú vizualizáciu, ktorá je nasmerovaná, adresovaná takému publiku, ako ste vy, a keď bude online, dáme vám prepojenie a uvidíte, aká je situácia vo vašom členskom štáte v porovnaní s ostatnými a uvidíte, aké sú rôzne prístupy v celej Európe. Takže toľko som vám v tomto krátkom čase mohol povedať o našom úsilí a ďakujem za to, že som sa mohol prísť a informovať vás o tejto veľmi dôležitej iniciatíve parlamentu. Dúfam, že aj vy považujete naše zistenia a výstupy za zaujímavé a že sme svojou prácu naplnili vaše očakávania. Ďakujem. Ďakujem, myslím, že sme získali viac ako len e, takú predstavu. E, pán Kristensen, minúta a potom prejdeme k hlasovaniu. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr by som chcel poďakovať Williamu Kobertovi za jeho prezentáciu a e, všeobecne veľké poďakovanie pre EU OŠA za skvelú prácu, ktorá sa týka BOZP vo všeobecnosti v konečnom dôsledku prispieť tak eh, zdravšiemu a bezpečnému pracovisku v rámci Európy. pracoviskám v rámci Európy. Treba vedieť aj za vás, že vašu prácu si ceníme. Keď schvalujeme správu o strategickom rámci EÚ o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorú som bol spravodajcom, Európsky parlament sa zaviazal, že bude zlepšovať BOZP. Súhlasíme, že regulačný rámec pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci by mal podporovať eh, zdravé životy a zdravé starnutie vyzývame komisiu a členské štáty, aby nastavili správne politiky, tak aby pomáhali správnym alebo teda dobrému, zdravému starnutiu populácie a chceme apelovať na členské štáty, aby implementovali výsledky a tak zabezpečili e, lepšie dodržiavanie rehabilitácie a ďalších požiadaviek, ktoré súvisia s BOZP. E, bolo veľmi zaujímavé dozvedieť sa viac o výskumných výskume v rámci pilotného projektu Ostáva mi len nabadať komisiu a členské štáty správať sa podľa vašej rady a vás ďalej pozbudiť vo vašej dôležitej práci. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Pani Jazloviecka. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Pokiaľ ide o tie demografické problémy, respektíve demografickú evolúciu, súčasnej doby je to mimoriadne dôležité, predovšetkým eh, v prípade starších osôb. V správe ste konštatovali, že vo väčšine prípadov, kde nie sú dobré riešenia, neexistujú, že ide predovšetkým o chýbajúce zdroje. Teraz máte takú širokú základnú, širokú bázu a myslíte si, že naozaj je toto ten hlavný dôvod. A po druhé, prebieha nejaká výmena medzi členskými štátmi. Vy ste vypracovali toto usmernenie a to je dobré. Bolo by fajn, keby nielen všetky členské štáty sa dostali k tejto informácii, ale aj všetky podniky a podnikateľské subjekty. Zrejme sa to nepodarí keď sa na to celé pozerám, tak sa pýtam, je nejaký jeden konkrétny príklad, ktorý by ste mohli uviesť a ktorý by sa mohol podariť u všetkých členských štátov? Ďakujem pekne. Krátka odpoveď možno zo strany agentúry. Ďakujem pekne, ďakujem za pripomienky, ďakujem za otázku. Myslím si, že jedna z výhod, ktorú máme v Európe, je, že máme rozmanitosť situácií Vidíme teda, že hlavne krajina sever Európy zistili, že to starnutie ich pracovné populácie už eh, siaha do 70. rokov minulého storočia, kedy začali príjmať prvé kroky. A z toho sa môžeme poučiť. Predovšetkým tam eh, vidíme príklady koordinácií prierezovej naprieč politikami, aby bola zabezpečená účinná rehabilitácia a návrat do práce. Eh, je treba zabezpečia, aby viacerí aktéry sa dali dohromady. Musíme e, zmeniť postoj primárnej starostlivosti, aby nebolo vnímané len ako rozhodovanie o tom, či niekto je ešte spôsobili na výkon práce alebo nie, ale skôr sa pozrieť na to, či nejaké prispôsobenie, adaptácia v práci na pracovisku umožňuje takéto osobe sa začleniť opäť do pracovného procesu. Je viacero príkladov takéhoto charakteru, e, ktoré by malo byť možné rozšíriť a podeliť sa o ne a samozrejme sú príklady, pokiaľ ide o konkrétne príklady, pokiaľ ide o nástroje a financovanie na pracovisku, ako ste sa zmienili. Ďakujem pekne, krátko ste aj pani McIntyre. E, ďakujem, pani predsednička. E, samozrejme je to dôležitá vec a je škoda, že nemáme dostatok času na plnohodnotnú účasť v debate. Ja sa domnievam, že zamestnávateľia majú také isté zodpovednosti, pokiaľ ide o BOZP pre starších e, zamestnancov, ako je to vo vzťahu u všetkým zamestnancom. A podľa mňa bezpečnosť ochrana zdravia pri práci by nemohla byť používané ako výhovorka zanedbávania alebo pri nedostatočnej ochrane zdravia a bezpečnosti starších ľudí. A potrebujeme posúdenie e, situácie, hlavne pokiaľ ide o no, túto časť populácie, a to by som mala možno ja za seba deklarovať ten záujem, eh, je nás veľa, ktorí nemáme v úmysle eh, ísť do dôchodku 50-60 rokov, po odročení 50-60 roku, cítime sa dobre, zdraví a viem, že eh, podľa výsledkov štúdie viac ako 50%, teda realizované v Británii 50% ľudí 60 a viac sa cítia dobre a v poriadku, a napriek tomu postoju veľkej časti populácie, ktorá sa domnieva, že po 60 ľudia nedokážu zvládať niektoré pracovné situácie. Čiže musíme nabadať členské štáty, aby implementovali politiky, ktoré umôžu, umožnia zamestnávateľom a starším pracovníkom naďalej mať výhody z ich participácie v pracovnom, na pracovnom trhu. Rebeka pani Jazlovická. Ja plne súhlasím s tým, čo povedala pani McIntyre a síce aj, že demografi- demografická evolúcia je niečo, s čím by sme sa mali zaoberať. A na pani predsedničku chcem nasmerovať prozbu, aby sme jednu schôdzu vyčlenili pre tému demografického vývoja, aby sme mohli na túto tému sa pozrieť z viacerých uhlov pohľadu. Áno, ďakujem pekne. To je definitívne jedna z otázok, ktorou sme sa zaoberali a naďalej sa budeme zaoberať. Čiže návrh pani Jazlovieckej e, budeme reflektovať. Uvidíme, aký termín, aké osoby by sme vedeli pozvať, aké otázky bližšie rozdiskutovať v rámci schôdze výboru. E, v tejto chvíli však ukončujem diskusiu k tomuto bodu, ak nenamietate, pretože musíme prejsť k... Ešte je tu jedna, jeden postreh, jedna, jeden návrh. Už e, dlho sa zaoberám otázkou demografického vývoja. Možno by bolo praktickejšie to, tú schôdzu robiť spoločne. E, výbor Econ a Ample. Môžeme sa nad tým zamyslieť. Viacero zaujímavých kombinácií sa tu črtá, takže to uvidíme. Zaujímavá téma. Veľmi mladý, teda tá e, mladá časť populácia, ďalej tá star, staršia starnúca a ich miesto na trhu práce a nejaký priaznivý pozitívny príspevok. Budeme hlasovať. Máte kartičky? Začneme prípadom EGF, mobilizácie EGF. Pokiaľ ide o EE, e, ropa a chemikálie, Estonsko. Kto je za? Elektronicky budeme hlasovať. Hlasovanie je otvorené. Ukončujem hlasovanie. Okay. Uh, Takže ešte raz ukončím hlasovanie. Máme o jedného naviac. Za EPP. Dobre. 44 za, 6 proti. Prejdeme ďalej. Stratégia v oblasti letectva pre Európu. Kompromis D za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 14. Nie, to odpadá. Všetko, všetko odpadá. Je odsek 1. Pozmeňujúci návrh 26. To je na dve časti. Požiadavka zo skupiny SAD. Zmeny. Je to druhou formuláciou. Kto je za, kto je proti, zdržali sa. Zrejme zamietnuté, ale overíme si to. Konec hlasovania. Zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis E, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis F, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Kompromis H, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Tridsaťpäťka, pozmeňujúci návrh. Na spodku ďalšej strany. 35, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 36, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis G, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 39, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis I, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 51, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté si návrh 52, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 53, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis je, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis L, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh, tak kompromis K, kto je za, kto je proti, Zdržal sa niekto? Prijaté. si návrh 61. Ten odpadá. Kompromis M. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. si návrh 81. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Kompromis N. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. si návrh 82. Kto je za? hlasovanie o vrátanie odmietnutia, odopretia alebo stiahnutia práv, pristávacích práv. Vrátanie odopretia alebo stiahnutia pristávacích práv. Kto je za, kto je proti. Zdržali sa. E, možno zamietnuté, ale skontrolujeme. 82. Koniec hlasovania. A je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 65, kto je za... Nie, pardon, robí pani predsednička. 80, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Skontrolujeme. Pozmeňujúci návrh 80. Koniec hlasovania. Pozmeňujúci návrh 80 je prijatý. 82. Nie, ideme na 87. Tak, kto je za, kto je proti? Zdržal sa. Prijaté. 85 za, proti. Zdržali sa. Prijaté. 88 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis O, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. Pozmeňujúci návrh 99, kto je za, s ústnym pozmeňujúcim návrhom, áno. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 100, kto je za, proti, zdržali sa, Prijaté. Myslím, ale veríme. Stovka, otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 101, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 102, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Skontrolujeme 102. Otváram hlasovanie, koniec hlasovania. Zamietnuté. 103, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. 104 za, proti. Musíme to skontrolovať. 104. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania je to prijaté. Už vidím. Kompromis P, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 112, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 113, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis Q, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis R, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 116, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 118 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis A, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis C, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto prijaté. Kompromis B. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis S. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 8. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. 9. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. 11. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska v pozmenenej a doplnenej podobe. A otváram hlasovanie. Ak ste už všetci odhlasovali, pán Káse sa nezúčastňuje hlasovania. Dobre, ukončujem hlasovanie. 46 za, 6 proti. Ďakujem pekne za všetku odvedenú prácu. Toto je vybavené. Teraz prejdeme na ďalší bod. Návrh stanoviska o uznávaní odborných kvalifikácií vo vnútrozemskej plavbe. Začíname 65 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis A. Skontrolujeme. 65. Otváram hlasovanie. A teraz ukončím hlasovanie. A zamietnuté. Kompromis H. Za. Proti. Zdržali sa. Musíme to overiť. Kompromis H. Hlasujte, prosím. Ukončujem hlasovanie. A prijaté. Kompromis I za, proti, zdržali sa. E, musíme to overiť, takže hlasujeme. Kompromis I. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. 51, ústny pozmeňujúci návrh za, proti, zdržali sa, prijaté. 69 za, proti, zdržali sa, prijaté. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 70 za, proti, zdržali sa prijaté. 71 za, proti, zdržali sa prijaté. 60 za, 16 eh, za, proti, zdržali sa. Overíme 16. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie a je to prijaté. Článok 11, pozmeňujúci návrh 72, za, proti, zdržali sa, prijaté. 73 za, proti, zdržali sa, prijaté. 20 za, proti, zdržali sa, prijaté Musíme overiť. 20. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. K 20. A je to prijaté. 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme. 21. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis je, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 76, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Overíme 76. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 77, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis K, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis L, za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis N, za? proti, zdržali sa, prijaté. 84 za, proti, zdržali sa. Overíme 84. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis N. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 86, pozmeňujúci návrh za, proti, zdržali sa zamietnuté. 88 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 87 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 90 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 91 za, proti, zdržali sa prijaté. 92 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 31. Ústny pozmeňujúci návrh, kde má prísť k zmene slova minimálny na požadovaný. Sú nejaké výhrady? Námietky nie, tak budeme hlasovať o ústnom pozmeňujúcom návrhu 31 za, proti, zdržali sa. Overíme 31. Hlasujte, prosím. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. 93 za, proti, zdržali sa prijaté. 94 za, proti, zdržali sa prijaté. 95, dobre, overíme, 94. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Hlasoval som neskoro, ale dobre, veď to prešlo. Prijaté. 95 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 96 za, proti, zdržali sa, overíme, 96. -ku. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 a 99 spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Overíme 33 a 99 spoločne. Hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 34 a stovka spoločne. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Overíme. Overíme 34 a 100 spoločne. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. 35, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 102, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 104, kto je za, kto je proti, to odpadá. Pardon. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 106, to je za, kto je proti? Zdržali sa? sedmička bola stiahnutá, čiže prechádzame priamo na 106. A zopakujeme hlasovanie o 106. Kto je za? Kto je proti? Overíme 106. Otváram hlasovanie o 106. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Tridsaťosem za, proti, zdržali sa zamietnuté. 108, kto je za, je proti, zdržali sa zamietnuté. 40 a 111 spoločne. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? E, radšej by som to overila. 40 a 111 spolu. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 113, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa prijaté. 43 za, proti, zdržali sa prijaté. Jednotka, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa prijaté. 45 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme, 45. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A nie, prijaté. Dvojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 46 za, proti, prijaté, nie, zamietnuté, prijaté, aha, pardon, teda, zdržali sa, prijaté. Trojka, za, proti, zdržali sa, myslím, že to overíme. Trojka, hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis A, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 50, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis B, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis C, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis D, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Osmička, kto je za, proti, overíme osmičku. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 58, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 59, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis E, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis F, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis G, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie 27. Prvá časť Pozmeňujúci na 64, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Dobre, overíme 64. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Jedným hlasom za, na viac. Druhá časť bola stiahnutá. Prechádzame na 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Overíme. Ellen Boyden, 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Výsledok hlasovania 39 za. Budeme hlasovať aj o návrhu stanoviska v pozmienej doplnenej podobe. Elektronické hlasovanie Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. A 44 za, 8 proti. E, blahoželáme Ellen Boylan k odvedenej práci. Okay, uh... E, v poriadku. Takže ďalej pani Melan. Vypracovala správu o možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom. To je jedna vec. Je tu len jedna politická skupina, ktorá vyzrela podporu ktorémukoľvek e, z kompromisných návrhov, takže na výbor, aby rozhodol, či budeme hlasovať alebo nie. Čiže budeme hlasovať elektronicky a teraz otváram hlasovanie. Je tu mnoho kompromisných návrhov, ktoré sa navrhujú ale podpora je len pre niektoré z nich z jednej politickej skupiny FDD. Takže musíme hlasovať. Budeme teda hlasovať. Môžem niečo povedať, prosím? Hoci moja skupina nezistila, že by niektoré kompromisy alebo pozmeňujúce návrhy, že by tam boli v podstate také, ktoré by sme mali záujem, ale v podstate z hľadiska demokracie by sme mali hlasovať. Dobre, tak teda ideme hlasovať. Kompromis D, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 19, kto je za? Proti? Zdržali sa? Nie je to jasné. Preto budeme hlasovať elektronicky k pozmeňujúcemu návrhu 19. Teraz končím hlasovanie. Sekretariat mi oznámil, že teda e, nebolo to jasné a preto odporúča zopakovať hlasovanie ku návrhu číslo 19. Teraz otváram hlasovanie, elektronické hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie. Návrh je prijatý. Ďalej pokračujeme pozmeňujúcim návrhom 58. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že tiež budeme hlasovať elektronicky. Ku návrhu 58. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Nevidím výsledky, hovorí pani predsedajúca. Kompromis E. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh číslo 22. Kto je za? Opravuje sa pani predsedajúca. Návrh číslo 27. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. No dobre, preveríme si elektronický návrh číslo 27. Otváram hlasovanie. Teraz skončím hlasovanie. Zamietnutý. Návrh číslo 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis F. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. No to bolo predsa jasné, hovorí pani predsedajúca. Ale dobre. Kompromis F hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ďalej. Pokračujeme. Návrh 31. Kto je za? A, pardon. Tak možno 34. Áno, návrh 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Opäť elektronicky si preveríme hlasovanie. Otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Návrh 35. Za, proti, zdržali sa. Návrh je zamietnutý. Návrh 38. Kto je za? Proti, zdržali sa. Návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 85 vypadáva. Takže pokračujeme. Kompromis G. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Ďalej návrh 43. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Ďalej, návrh 47, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Návrh 48. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Návrh číslo 49. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. Návrh 50. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. Kompromis H. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. Návrh 53. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. Návrh číslo 56. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. Návrh 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí, Kompromis I. Pardon, vraciame sa k návrhu 37, preveríme elektronicky. Návrh 37, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie ku návrhu 37. Návrh je prijatý. Ďalej, kompromis I, kto je za? Proti, zdržali sa. Návrh je zamietnutý. Kompromis J, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnutý. Pardon, preveríme si kompromis je elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ďalej. Návrh číslo 60. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Ďalej. Návrh 62, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 63, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 65, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis K. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis L. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 71. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 69, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Ďalej, kompromis M, kto je za, Pardon, opravuje sa pani predsedajúca. Hlasujeme No, návrhu 73. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Návrh 74. Pardon. Vraciame sa k 73. Preverujeme ju elektronicky. Otváram hlasovanie. Hej. 73. Otvárame hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. Návrh je schválený. Návrh 74. A ten je identický. Takže ten to vypadáva, tie následujúce teda vypadávajú. tým sa dostávame až ku 83. Na strane 7. No, všetko ostatné vypadáva. Hej? Tým, sa, tým preskočíme až na 83. Návrh 83. 83. Hlasujeme o 83. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Pardon, preberieme si elektronický návrh 83. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis A. Tie ostatné sú stiahnuté, takže kompromis A. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 26. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutí. Kompromis B, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis C, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Návrh číslo 10, kto je za, proti, zdržali sa, Zamietnutý. Návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh číslo 17. Hlasujeme o 17. Otváram hlasovanie. Pardon, ospravedlňujem sa. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutí. Návrh 18, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Teraz budeme hlasovať celkovo o návrhu. Budeme hlasovať elektronicky. Teraz otváram hlasovanie. Nech sa páči, hlasujeme. Teraz končím hlasovanie. A pani spravodajkyňa sa chce viac slova. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, samozrejme, chcela som poďakovať všetkým tieňovým kolegom a všetkým tým, ktorí pracovali taktiež na tejto správe. Bola odborne veľmi náročná. a oceňujem ich úsilie. Nakoniec sme dokázali e, teda upravovať text, bolo tam 85 pozmeňujúcich návrhov e, proti, samozrejme, ten pôvodný text bol obmedzený z hľadiska počtu slov, tak povediac, ale myslím, že môžem e, oceniť prácu tieňových kolegov Pracovali sme veľmi e, korektne na tomto. Samozrejme som smutná z toho výsledku hlasovania. Myslím, že toto sa často nestáva v tomto výbore. Beriem to na vedomie a aj s kolegami budem musieť povedať, že stále mm, teda rešpektujeme tento výsledok hlasovania samozrejme, ale určite bude narastať počet ľudí, ktorí budú vyjadrovať svoj euroskeptický názor v dôsledku tohto hlasovania. Samozrejme, náš výbor možno nebude mať E, teda nebude vyjadrovať svoje stanovisko voči výboru Envy. Ale samozrejme, nie som sklamaná z výsledku, ale som smutná. Pani predsedajúca. Toto je v podstate politická šarada, ktorá e, sa presadila e, voči práci našich kolegov. Ja mi to ľúto. Ďakujem. Ďakujem. Ešte sa hlasí o slovo pán Kašaj. Poprosím, poďme hlasovať k ďalšiemu bodu. Áno, samozrejme, hovorí pani predsedajúca, je to správa eh, pána Pirinského. A to je teda ďalší bod. A začíname kompromisom 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 2. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválení. Ako bolo spomenuté, mohli by sme hlasovať o kompromise 3. Hovorí tu naraz viacero ľudí. Postavte sa, hovorí kolega Pirinsky. Teda pán poslanec Pirinsky vyzýva, aby sa kolegovia postavili. Kompromis 3. Takže je dostatočný počet poslancov na to, aby sme hlasovali elektronicky, teda hlasovali menovite ku kompromisu 3. Otváram teda elektronické hlasovanie ku kompromisu 3. A pán Pirinsky to videl taktiež. Stále ešte hlasujeme ku kompromisu 3 elektronicky. Je to správa Pirinsky. Teraz končím hlasovanie k tomuto bodu. Na kompromis 3 je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prepáčte. Nevidím jasný výsledok. Asi si to tiež musíme preveriť elektronicky. Takže návrh číslo 15. Hlasujeme elektronicky. Teraz končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý o dva hlasy. Pokračujeme ďalej. Návrh 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme 18 elektronicky. Hlasujeme o 18. Nech sa páči. Končím hlasovanie k, návrhu 18. EPP máte o jedného navyše, prosím. Teraz je to už v poriadku? Mhm, dobre. Návrh je zamietnutý. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 5. Kto je za? proti, zdržali sa schválení. Pozmeňujúci návrh 31, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Návrh 32, kto je za, proti, zdržali sa schválení. Návrh 33, kto je za, proti, zdržali sa schválení. Návrh 34, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 32, proti, zdržali sa, schválený. 4, to bolo 42, pardon. Návrh 43, e, za, proti, zdržali sa, schválený. 44, kto je za, proti, zdržali sa, Myslím, že si to preveríme elektronicky. 44. Teraz otváram hlasovanie k 44. Teraz skončím hlasovanie. Návrh je schválený. Návrh 45, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 46, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 47, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 49, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Návrh 50, za, proti, zdržali sa schválení. Návrh 52, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Návrh 55, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 61, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky 61. Teraz otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Návrh 62, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 63, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 9, za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 65, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 67, kto je za, proti, zdržali sa, Zamietnutý. Pardon, preveríme si elektronický návrh 67, nebolo to jasné. Takže otváram hlasovanie k 67. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Návrh 68. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 69. Za, proti, zdržali sa, schválený. Za, to 70 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 72 za, proti, zdržali sa, povedal by som, že je schválený. Návrh, pardon, preveríme elektronicky 72. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Návrh 73, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 76, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Tu je ešte žiadosť o menovité hlasovanie. Žiadame elektronické hlasovanie ako, o návrhu ako celku. Žiada pán poslanec Pirinsky. Áno, menovité hlasovanie, elektronické. Áno, máme viac než 40 hlasov za toto. Takže budeme hlasovať o, o upravenom znení návrhu. Teraz otváram hlasovanie, elektronické menovité hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. Návrh je schválený o teda 43 za, 2 hlasy proti. Ďakujem vám veľmi pekne aj za správu, pán Pirinsky, a táto správa bude e, náležite postupená ďalej. Tá hlasovanie bude pripojené ku správe. Pokračujeme s bodom 9, to, sú, to je Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie. Počkáme, kým sa publikum troška ukľudní. Pán Hendl tu ešte nie je. Tak dám slovo spolupracovníkom. Najprv by začala pani Šogarová. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja som očakávala, že úvodné slovo bude mať spravodajca pán Hendl, ale ako tieňová spravodajkyňa za EPP rada prednesiem našu správu. Myslím, že návrh kolegu Hendla jasne ukazuje súčasný stav, silné aj slabé stránky Európskeho kvalifikačného rámca a podporuje zámer Európskej komisie e, aktualizovať ho. Európsky kvalifikačný rámec je veľmi dôležitý pre občanov, ako aj pre Európsku úniu ako celok a je dôležitý aj pre pracovný trh. Je dôležitý aj pre reformy vzdelávacích systémov na, pre vytváranie spoločného európskeho program, priestoru vzdelávania. Európsky kvalifikačný rámec plní tieto ciele, ale vidíme, že je potrebné aktualizovať a zlepšiť jeho využiteľnosť aby sa naplnili očakávania. V tomto zmysle Európska komisia predložila veľmi dobrý návrh a kolega spravodajca ho aj zohľad, tak, takto k nemu pristupoval. Cieľom kvalifikačného rámca musí byť aj posilňovanie mobility a zamestnanosti. Ako som povedala, vzdelávacie systémy môžu mať z toho osoch môžu mať osok z Európskeho kvalifikačného rámca pri svojich reformách. Význam rámca je dôležitý aj vo vzťahu k zamestnávaniu e, strane tretími krajinami. To kolega Hendl, Hendl takisto uvádza v svojej správe. Správa nášho kolegu je podľa mňa E, dobrým podkladom pre ďalšiu diskusiu a domnievam sa, že by sme sa mali zamyslieť nad pravidelnejšou aktualizáciou európskeho kvalifikačného rámca. Kolega to tiež uvádza ako určitú možnosť. Myslím, že je aj priestor na pozmenujúce návrhy, ktoré budeme riešiť. Kolegyne, kolegovia, očakávam diskusiu k tomuto podkladu a chcem ešte upozorniť, že revízia Európskeho kvalifikačného rámca je súčasťou úloh e, programu a preto by sme to mali takto aj príjmať. Je to totiž jeden z konkrétnych prínosov pre zlepšenie zamestnateľnosti na trhu práce, na zlepšenie mobility a je to veľmi dobrý konkrétny nástroj, ktorý, ktorý môže EÚ prispieť k zlepšeniu celkovej situácie. Ja podporujem návrh správy kolegu a teším sa na diskusiu a samozrejme pripravujem aj pozmenujúce návrhy v duchu, aký som tu naznačila. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a ja poviem pár slov. Niektoré členské štáty sa stiažujú na tento rámec a máme viacero členských štátov, ktoré nezasúladili svoje národ, národné rámce s týmto, e, s týmto európskym. Mali tak urobiť v roku 2008, potom 2010, ale doteraz tak nespravili. Takže ja si myslím, že ak chceme pridať nové aspekty do práce, tak musíme začať A mám aj otázky na komisiu, ako riešiť kvalifikácie ktoré sa získajú formou neformálneho alebo informálneho vzdelávania, ako sa bude uznávať a validovať, potrebujeme počuť, aké kroky tu komisia pripravuje, iné než to, že s nami súhlasí. Niektoré krajiny našli prístup k tomuto riešeniu cez politiky prístupu, a možno sa môžeme od nich niečo naučiť. Najmä neformálne učenie si vyžaduje bližší pohľad. To vôbec nie je napojené na EKR a nie je to ani v národných systémoch, vnútroštátnych systémoch takéto prepojenie, ale takýto E, takýto typ vzdelávania je bežný v nižších socioekonomických skupinách a keď nám záleží na mobilite a inkluzívnosti, tak musíme o tom tiež uvažovať. Taktiež ma zaujíma, ako chce komisia opísať všetky výstupy vzdelávania, učenia sa bez toho, aby to malo dopad na učebné osnovy alebo zvýšenie administratívnej záťaže pre členské štáty. Mali by sme mať systémy postavené na výsledkoch naučenia sa, učenia sa. To je zásadné a musí to byť takto e, opísané, aby sa tam jednoducho opísali všetky účely vzdelávania, to je len niekoľko poznámok a pár otázok na komisiu. A teraz budeme pokračovať v zozname rečníkov. Najprv pani Žitňanská, nech sa páči. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi za návrh textu rezolúcie a otázky. Som rada, že v prípade kvalifikácií neuvažujeme len o priestore Európskej únie, ale venujeme sa aj uznávaniu kvalifikácií z tretích krajín a tomu, aby sa takéto uznávanie zrýchľovalo a skvalitňovalo. Je to dôležité aj vo vzťahu k blízkemu zahraničiu Európskej únie pre krajiny, ako je napríklad Ukrajina na čo sa v texte kúsok zabúda a bola by som rada, aby sme túto oblasť nevypúšťali z nášho záujmu. Rovnako si myslím, že je dôležité mať jasnú odpoveď na to, ako sa komisia technicky vysporiada s tým, že členské štáty majú svoje, tak povediac, anomálie, alebo ako sa píše v návrhu otázky, tzv. particularities. Musíme mať jasnú odpoveď na to, ako sa tieto zachovajú. Ide o citlivé otázky a je dobré mať na ne jasnú odpoveď. Ďakujem pekne. Madame Weber. Teraz pani Weber. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chápem to tak, že každá otázka a návrh uznesenia berieme osobitne, i keď pravdou je, že to robíme z procesných dôvodov, ale keď si pozrieme vecnú stanku, tak pravda je taká, že to nemôžeme odčleniť. Súhlasím s tým, čo ste vypovedali pani predsednička, a síce, že mm, ako bude komisia riešiť e, otázku neformálneho a informálneho vzdelávania, pretože keď hovoríme o agende nových zručností, a to je dôležitá časť, tak to musí byť aj odrazené v, tej, v tom kvalifikačnom rámci, najmä keď hovoríme o celoživotnom vzdelávaní. Takže ja si myslím, že to by malo byť zahrnuté aj v našich otázkach, ako aj v návrhu uznesenia. A súčasne je to oveľa zložitejšia otázka, týka sa aj toho, ako my v Európskej únii a E, náš trh práce súvisí so s okolitými krajinami, aký je tu vzťah s migráciou. Takže lepšia kvalifikácia je dôležitá aj z tohto pohľadu. Ja som presvedčená, že toto všetko sa budú, bude riešiť prostredníctvom pozmenujúcich návrhov, ako aj pozmenujúcich návrhov na adresu návrhu uznesenia. Teraz López tu nie je, myslím. Je tu niekto, kto je tu za túto politickú skupinu? Nie, takže teraz pani Zadoka, nech sa páči. Ďakujem. My úplne zdieľame vyhlásenie otázky, ktoré pripravila naša predsednička. A síce, že ciele EKR sa nedosiahli v plnej miere a preto treba systém revidovať. Podporujem poznámky predrečníkov, najmä to, že problém neformálneho a informálneho vzdelávania treba riešiť Ďalším veľkým problémom je, že tento EKR musí byť prepojený s trhom práce. V niektorých členských štátoch, napríklad u mňa doma, máme nadprodukciu odborníkov na marketing právo a, a chýbajú nám e, technicky inžinieri, programátori a podobne. Takže musíme kombinovať európske a vnútroštátne metódy a prispôsobiť vzdelanie viac potrebám trhu práce. Ja som členkou petičného výboru a musím povedať, že sme dostali veľa petícií, ktoré sa týkajú uznania kvalifikácie, a to najmä z východoeurópskych krajín. Včera sme mali práve hearing, kde bolo veľa expertov a tam sme videli, aké veľké problémy to sú Zoberme si napríklad e, len ten počet petícií z východoeurópskych krajín. A ja som veľmi rada, že ma výbor pre zamestnanosť nominoval, aby som zistila, čo sa deje tam. A že môžem takto pracovať vo výbore pre petície. A preto vás chcem upozorniť na to, že je veľmi veľký počet petícií kvôli uznaniu diplomov. Nehovorím tu o občanoch tretich štátov, ale aj o štátnych príslušníkov členských štátov. Takže my dúfam, že budeme pracovať na pozmenujúcich návrhoch a prídeme s dobrými otázkami a uznesením. Ďakujem. Pani Agia. Ďakujem, pani predsednička. A ja som sa chcela poďakovať spravodajcovi za tento prvý návrh, o ktorom sa môžeme odraziť. Mám však niektoré otázky a mám aj niektoré informácie, ktoré chcem predložiť, navrhnúť, lebo pokiaľ ide o celoživotné vzdelávanie, tak ja by som sa mohla domnievať, že v rámci toho existuje, alebo je tam zakomponované isté riziko, ktoré sa viac menej prejavuje v závislosti od jednotlivých členských štátov. A síce to riziko, že do takej miery sa pracovný trh eh, rozhýbal negatívnym spôsobom a že je tak eh, vratky, že je stále eh, nutné hľadať nejaké cesty, prispôsobovania sa tak, aby človek neprichádzal o pracovné miesto. A to sa odráža aj v tých systémoch vzdelávania, ktoré sú nastavené. Ja to napríklad zistujem na príklade Talianska. E, takýto spôsob, istým spôsobom, e, alebo takýto prístup e, dáva prednosť takému pracovnému trhu, ktorý vychádza len z takého odbrzdeného pretekania sa a celé to vedie k produktívnemu systému, e, ktorý v niektorých členských štátoch e, je už e, nejakým spôsobom saturovaný. My teda neustále hovoríme, a to sa objavuje aj v ďalšom uznesení, ktoré je toho dôkazom, hovoríme o potrebe neustále potreby rekvalifikovať sa, remodernizovať alebo teda modernizovať, pretože musíme držať krok s mimoriadnými a nadmernými e, zmenami, ktorými prechádza aj táto Európa, ale na ktoré pravdepodobne tie osoby nedokážu hodne e, reagovať alebo nedokážu držať s nimi krok. Je tu ešte ďalšia vec, e, ďalší, ďalší postreh. Často hovoríme o formálnom, neformálnom vzdelávaní. Sústredíme sa ale aj na to, čo je charakteristikou tých vzdelávacích systémov alebo systémov vzdelávania jednotlivých členských štátov, tak aby sme sa e, vyhli tomu, že prídeme o to dedictvo, o, tú, o to bohatstvo, ktoré sme no, nazromaždili práve formou vzdelávacích systémov, ktoré môžeme odozdať ďalej tým osobám, ktorým chceme sprostredkovať vzdelanie. Uznávanie kvalifikácia je téma, ktorú považujem za dôležitú, tak e, vo svetle tých e, migračných tokov, ktoré musíme každopádne zohľadňovať a zvažovať, keď o tomto hovoríme, a takisto aj v snahe pochopiť, aké by mohli byť tie odvetvia sektory, kde e, vzdelávať aj odborne teda osoby, prečo treba diferencovať ten kontext, zvyky, vek, tak aby sme sa pokúšali ponúknuť sériu príležitostí, ktoré budú vhodné a budú primerané a ktoré budú v súlade s tými charakteristikami a predpokladmi tých osôb. A takisto sa musíme pokúšať ochraniť aj naše kultúrne dedictvo. E, bohužiaľ, Taliansko, pokiaľ ide o uznávanie kvalifikácií, e, je vzadu v tom rebríčku, je na spodku rebríčku. Ja si myslím, že moja krajina je jediná, ktorá ešte neimplementovala to nutnosť E, toho kvalifikačného rámca alebo uznávania toho, tých kvalifikácií v rámci tohto kvalifikačného rámca. Pokiaľ ide napríklad o príjmanie utečencov, tam naopak je moja krajina prvá v rebríčku, pokiaľ ide teda o ich príjmanie a preto e, my by sme mali prijať nejaký efektívny nástroj, ktorým by sme dokázali udržateľným spôsobom čeliť migračným tokom a prílevom No, samozrejme, my budeme tieto naše informácie a podnety ďalej postupovať. Pán spravodajcovi, ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem teraz, pán Mato. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Naozaj je to tak, že, že by bolo dobre, keby vzdelávanie a diplomy boli viac uznávané v európskom systéme Vzdelávacie systémy sú veľmi odlišné a neumožňuje to nejaký veľký pohyb. Európska únia sa už v minulosti pokúšala uniformizovať vzdelávanie. V roku 2000 bol zriadený systém alebo rôzne systémy ako napríklad bakalárske štúdium, magisterské štúdium a to je to, čo malo zblížiť tie systémy a vytvoriť medzi nimi korešpondenciu. Ale teraz máme magisterské štúdium a to by bolo povedzme v súlade, ale potom sú iné oblasti ako doktoráty, kde je to také neurčitejšie, vagnejšie. Potom anglosáské bakalárske štúdium 2, 3, 4 roky podľa špecializácie a táto otázka tejto ekvivalencie vytvára väčší problém s mobilitou. A, a tá otázka lepšej ekvivalencie je len zamienka pre rozvoj mobility pracujúcich. To znamená, že by sa znižovali mzdy a a došlo by k vykoreneniu pracovníkov, ktorých chcete na tisíce kilometrov vzdialiť od ich domova kultúry, tak ako o tom už hovorila pani Agia. Tak ako vo všetkých súčasných textoch EÚ, Ani tu sa nehovorí o uznávaní kvalifikácie pre Európanov v Európe, to by bolo dobre. Hovorí sa tu o uznávaní certifikátov e, z tretich krajín, aby sa uz, e, uľahčila integrácia e, pristahovalcov, to znamená snaha nájsť im lepšiu prácu za menej ako 6 mesiacov a my to nie sme schopní pritom zabezpečiť ani pre našich občanov. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem. Pani Šojdrova, teraz prosím. Ďakujem. Ja som chcela ešte povedať niečo na doplnenie. Mám aj otázku na komisiu. Ešte skôr, ako dáme pozmenujúce návrhy, síce chcem povedať, že tu hovoríme o doporučení pripraveného odporúčania Rady. nesplatí odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady a ten sa, to, sa, to troška mení tiež situáciu z toho hľadiska kompetencií. Ja som sa chcela spýtať prístupný, prís, e, zástupcov komisie, či majú podporu členských štátov na to, aby urobili zásadnejšie zmeny v EKR. Mám prístup k informáciám, že niektoré členské štáty považujú za predčasné mať nejaké zásadnejšie zmeny, pretože ani súčasný kvalifikačný rámec nie je dostatočne implementovaný. E, kolegyňa to tu aj potvrdila. Takže sa chcem spýtať, či by nemalo dojsť nejakej zmene, možno nie k zásadnej zmene, ale zmene, ktorá by umožnila lepšie implementovať a využívať EKR. To by malo byť snáď výz... zmyslom tejto zmeny. Ďakujem. Pán Gerike. Ďakujem, pani predsednička. Hovoríme tu o európskom kvalifikačnom rámci pre celoživotné vzdelávanie. Ja to považujem za dôležité ako poslanec za stranu rodiny. A mám jeden bod, ktorý som získal z rozhovorov s mladými matkami minulý týždeň. Stále počúvajú toto. Áno, áno, ale nesmieš zabudnúť počas materskej, že nepremeškáš nápojenie, alebo áno, nezblbneš z toho väčšného dojčenia a prebalovania, to sú tvrdé vety, ktoré požúva, počúvajú ženy, matky a sú nepriateľné. Predsa rodičovský čas je pracovný čas, aj na to musíme ešte pracovať. Byť otcom, matkou umožňuje učiť sa niečo, čo je celkom iné ako škola. Matky a rodičia nadobúdajú zručnosti, spôsobilosti ako nikto iný. A keď sa po materskej alebo rodičovskej vrátia, prichádzajú s týmito novými zručnosťami teda keď sa vracajú na trh práce, a tie, títo otcovia matky sú tí, ktorí pri svojich e, deťoch zakladajú k, základný kameň celoživotného vzdelávania. Takže keď hovoríme o celoživotnom vzdelávaní, nesmieme zabúdať na výkon, ako aj potreby rodičov. Želám si, aby matky v budúcnosti počuli toto. Wow, závidím ti všetko, čo si sa naučila počas svojho jej doby rodičovstva. To je naozaj dobrý manažment. Ďakujem. Ďakujem teraz, pani Sandor. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem zdôrazniť, že je potrebné mať tento rámec a ešte ho posilniť. Platí to najmä pre cezhraničné oblasti, pre oblasti, kde mobilita práce je každodennou záležitosťou. Jedna vec, ktorú som sama videla na severe Alsaska v regióne, kde je veľká nerovnováha medzi pracovnými trhmi, medzi francúzským a nemeckým. Eh, Nemecky potrebuje pracovnú silu, vo Francúzsku je veľká nezamestnanosť. A keď sa rozprávate s tými ľuďmi, ktorých sa to týka aj so školiacimi vzdelávacími zariadeniami, keď ide o základné vzdelávanie alebo celoživotné vzdelávanie, tak vidíme veľký problém s uznávaním problémov, e, diplomov a vzdelávania, pretože my vo Francúzsku vzdelávame mnoho osôb, ale ich spôsobilosti nie sú v Nemecku uznávané a potom je tam snaha to nejako zaunačiť, aby to fungovalo. Ale ja si myslím, že potrebujeme dobrý rámec prispôsobený týmto potrebám na európskej úrovni. Pani manžete, vy ste nežiadali o slovo. Eh, Chce niekto iný vystúpiť? Nie. Možno zástupca komisie by Chcel niečo doplniť? Nech sa páči. Sorry. Um. <laughs> Chcela som sa len poďakovať za všetky pripomienky a my sa s nimi istotne oboznámime. Chcela som len pripomenúť, že bola otázka, či členské štáty podporujú ten návrh. A ja chcem vysvetliť, e, že v tejto chvíli prebiehajú rokovania na úrovni rady, takže nemôžeme ešte pred ich ukončením e, sa vyjadriť. Musíme počkať na ich ukončenie. Ďakujem. Ďakujem, za, nakoľko tu nemám ešte pána Hendla. Budeme musieť túto otázku na túto chvíľu ponechať. Tak, e, vrátime sa k tomu. Čo je jasné pre nás všetkých tu na výbore, je, že to je jedna z hlavných tém našej práce, ktorá sa týka kvalifikácií. Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 19. október o 12. A schválenie e, na výbore EMPLS sa plánuje na 29. novembra a potom schválenie na plenárke pred Vianocami v decembri 2016. Bod 10 programu vytvorenie záruky získania zručnosti, to sa viaže na to, o čom sme hovorili. A nakoľko ešte nemáme pána Handla prítomného, tak Prejdeme priamo k spoluspravodajcom. Verím, že väčšina z vás je zastúpená. Pani Oranžatier bude e, tu na vystupovať? Áno, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. V prvom rade som chcela pogratulovať autorom návrhu uznesenia, aj tým, ktorí e, vypracovali stanovisko za výbor EMPO, pánovi Hendlovi teda konkrétne, ktorý je autorom tohto stanoviska. On trafil kliniec po hlavičke, keď hovoril o tejto dôležitej téme mobilizácie, kde musíme mobilizovať členské štáty pre toto úsilie. Sme veľmi hrdí na túto iniciatívu a je dobré, že sme načetli túto tému moja politická skupina APP predložila pozmenujúce návrhy s cieľom zlepšiť formulácie. Základným cieľom tejto práce je jasne poukázať na väzbu medzi osobami v rámci pracovnej síly, ktoré nedisponujú nejakou kvalifikáciou a ktorí tým pádom majú slabú konkurencieschopnosť a nejakú hospodárskú výkonnosť v členských štátoch. Chceme simulovať hospodárstvo a tvorbu pracovných miest na úrovni EÚ, pričom nezohľadňujeme, čo sa deje s tými, ktorí sú bez kvalifikácie. A to je vec, o ktorej by sme sa všetci mali zomknúť, mobilizovať. Druhá vec, sa týka toho, že musíme zabezpečiť, že tie zručnosti, ktoré už boli získané e, v rámci toho obmedzeného, e, tých obmedzených školení, ktorým títo ľudia prešli od toho prípravou odbornou, alebo aj tie zručnosti, ktoré boli získané neskôr e, v rámci nejakých vzdelávacích aktív mimo bežného systému vzdelávania, aj tie musia byť uznané a musia byť teda postavené na základ, ktorý bude stabilnejší v porovnaní s tým, čo sa im dostáva po absolvovaní toho nedostatočného výcviku alebo teda odbornej prípravy. A to je dôležité aj v kontexte digitalizácie, ktorá ešte ďalej vylučuje tých, ktorí opustili systém formálneho vzdelania, vzdelávania bez toho, aby mali nejaké dodatočné kvalifikácie. Čiže musíme e, jasne túto vec pomenovať a to sa udialo aj v otázke, ktorá smerovala na komisiu E, je tu ešte jedna vec, e, ktorú som chcela povedať a ktorá ma znepokojuje. Hovorí sa tu o tom, že treba mobilizovať a aktivovať všetky členské štáty v type takých, takomto type politik, ako je politika záruky z zručnosti, ale to sa nedá e, spraviť bez toho, aby sme zaviazali tie členské štáty. My sme to postavili do roviny dobrovoľnosti a to výrazne obmedzuje účinnosť takéhoto kroku. A my to robíme len e, v rámci tých e, fondov, ktoré už existujú a tie sociálne fondy sú tým pádom našponované, ktoré máme. E, musíme pokrývať iniciatívu pre zamestnávanie mladých, museli sme realizovať ďalšie veci z Európskeho sociálneho fondu, čiže veľa sa čerpalo z tohto fondu, teraz sa tu pridáva ďalšia úroveň a dostali sme sa do momentu, kedy keď sa Európa preukázať istú rozhodnosť e, z pohľadu realizácie politik, tak budeme musieť vyčleniť potrebné financie. Budeme musieť bojovať e, za dostupnosť e, financovania, pokiaľ ide o ľudský kapitál, zamestnanosť. Veľa sa diskutuje o tom v tejto snemovni, ale myslím si, že v téme, ako je táto, musíme naozaj byť dôsledný, konzekventný a musíme obhajovať zacielené financovanie, e, pretože keď sa to dotkne členských štátov a tých regiónov, keď to pôjde smerom na tie nižšie úrovne, ak nebudú e, politické usmerenia podoprené tými rozpočtovými linkami, tak bude ťažké náročne vysvetľovať, že je to dôležité, keď budeme smerovať financie inde. Európsky sociálny fond by teda nemal byť jediným fondom, z ktorého sa bude financovať e, garancia alebo zároka získania zručnosti. A myslím si, že budeme musieť ukázať tú rozhodnosť. A aj členské štáty tu majú povinnosť. E, takže je to výborná iniciatíva, EPP ju plne podporuje, ale úprimne povedané musíme byť ambicioznejší, pokiaľ ide o spôsob, ako túto záruku zručnosti podporujeme. Ďakujem. Ďakujem, pán Pavel. Thank you. Um, first... Ďakujem. V prvom rade chcem privítať túto záruku získania zručnosti. Prináša to veľkú príležitosť pre Európu. Takisto si myslím, že členské štáty musia pochopiť túto iniciatívu, takú, aká je. Návrh na isté smerovanie alebo iniciatíve, ktoré sa týkajú vzdelávania dospelých e, alebo nejakého oskelovania. E, to sa musí diať na rovni iniciatív, ktoré realizujú členské štáty. Je nevyhnutné, aby e, tie sociálne služby to pochopili. Nie je to dodatočná pracovná záťaž. Vychádza to práve z jasného a presného pochopenia potrieb európskeho pracovného trhu. Ja skutočne dúfam, že napriek tomu, že nie je právne záväzná táto iniciatíva, že členské štáty ju neodsunú, ale že skôr ju budú vnímať ako možnosť zacieliť svoju prácu a realokovať svoje financie a že zabezpečia e, skutočný podstatný, podstatný rozdiel e, v živote ich komunita a spoločnosti, ktoré budú tak môcť dostať e, čo najväčšiu možnú podporu. Ešte chcem zdôrazniť tri dôležité veci, ktoré musia byť realizované v rámci záruky získania zručnosti. Poprvé, musia členské štáty implementovať spoločné princípy a zásady, ktoré sa týkajú validovania formálneho a neformálneho vzdelávania, tak ako je to stanovené v odporúčaní Rady z roku 2012. E, to je e, požiadavka sine qua non a bez toho nie je možné integrovať a vzdelávať e, ľudí s nízkymi zručnosťami. Zatiaľ, čo treba dodržiavať princíp subsidiarity, komisia by mala podporovať úsilie členských štátov, pokiaľ ide o vzájomné aktivity, výmenu osvedčených postupov a monitorovanie dosiahnutého pokroku. Po tretie, Členské štáty a rada e, musia sa postaviť za túto iniciatívu. nemôžeme opustiť e, ľudí s nízkymi zručnosťami, určite nie teraz, ani nie do budúcnosti, už vôbec nie. Ďakujem pekne. E, ďakujem pani Trebesius. Ďakujem pekne, pani predsednička. V princípe záruka zručnosti samozrejme nie je zlým nápadom pretože podpora tých základných e, zručností a schopností spôsobilostí je veľmi užitočná v akékoľvek spoločnosti, avšak v EU e, vzdelávanie v rámci národných spoločností e, je teda na úrovni štátu riešené, dokonca u mňa je to na úrovni spolkových krajín. Tie patričné národné a regionálne úrovne majú svoj systém inštitúcií a modelov, čo vedie k istej konkurencii O tým aj k istému oživeniu. Nemali by sme sa snažiť stále viac kompetencií presúvať do Bruselu. Ľudia nepotrebujú e, e, nejakú mašinériu, ktorá sa bude o nich starať, ktorá ich bude usmerňovať. Oni by mali tie svoje problémy podľa potreby riešiť na mieste. To zodpovedá aj zásade subsidiarity. Zdroje našich spoločnosti sú obmedzené a mali by sme decentrálnym e, rozhodovacím inštanciám dať priestor rozhodovať, ako to najlepšie používať. EÚ môže zohrať zmysluplnú úlohu tým, že napríklad bude prinášať nejaké návrhy a že bude ďalej postupovať znalosti. Mohli by sme dať nejaké podnety na univerzity alebo na podnikateľské subjekty a takáto, teda EKR, by bolo aj za podporu inovatívnych e, klastrov vzdelávacích. Keď sa a bude ten návrh komisie uberať týmto smerom, tak to bude pre nás správne rozhodnutie. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Weber. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Samozrejme vieme, že sú desiatky miliónov ľudí v Európe, e, ktoré sú negramotní, ktorí nemajú rôzne zručnosti, už vôbec nehovorím o digitálnych zručnostiach, takže treba niečo s tým spraviť. Zároveň si ale myslím, že musíme ísť troška hlbšie a pozrieť sa na tie pôvodné príčiny takýchto stavov. Všetky členské štáty, vrátane Európskej únie, teda aj komisie, musia uvažovať nad komplexným prístupom, ako neriešiť len súčasnú situáciu, ale ako takisto riešiť do budúcnosti aj podobné situácie. Aký je dôvod e, odchodu zo školskej dochádzky, alebo teda predčasné ukončenie školskej dochádzky, čo vedie potom následne k negramotnosti, bez toho, aby sme riešili boj e, s chudobou alebo s extrémnou chudobou, tak nebudeme úspešní. Možno tá úspešnosť bude len v krátkodobom horizonte niekoľko rokov, ale určite nie v stredno- a dlhodobom horizonte viacerých rokov. Preto musíme byť troška ambicioznejšie, pokiaľ ide o formulovanie otázky na ústne zodpovedanie a takisto s návrhom uznesenia. Zároveň sa domnívam, aspoň teda ja si to myslím, že nejde o to, aby sme e, požiadali komisiu, aby to bolo tak o žiadaní komisie, aby vypracovala nejakú stratégiu, ktorá zapojí členské štáty. Skôr by sme mali požiadať komisiu o to, aby fungovala ako sprostredkovateľ medzi členskými štátmi, pretože v tejto únii máme členské štáty, ktoré úspešne riešili túto záležitosť boja proti neviem, negramotnosti a mm, nedostatku zručnosti Čiže je dobre, keby boli zapojené do toho všetky členské štáty, keď komisia nad tým uvažuje. A ďalej je tu ďalšia vec, z ktorej vyplývajú niektoré otázniky pre mňa. E, v prvej otázke sme spomínali to, alebo sme apelovali na komisiu, aby uľahčila prístup k rozhodovaciemu procesu pre sociálnych partnerov. E, to sa mi troška ťažko chápe, prečo požadujeme komisiu, aby také niečo spravila, keď je to vec, ktorá by mala byť riešená na úrovni každého členského štátu. Ja v pondelok za seba môžem povedať, že u mňa doma som pravdepodobne zorganizovala taký priekopnícky seminár, prvý, kde som všetky zainteresované strany dala dohromady. Bolo to dobré, mali možnosť vymeniať si názory. Takto by sme mali v týchto veciach postupovať. Možno aj komisia by mohla e, vypracovať súbor odporúčaní pre členské štáty, ale nemala by sa viac do toho angažovať, ako je nevyhnutnej miere. Ďakujem pekne. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. Lynn Bolen tu nie je. Chce niekto iný vystúpiť za GUE? Nie. Tak teraz eh, zelený. Tamas Mezerič. Náš tu nie je tiež. Takže Laura Agia. Ona je tu vždy. Nech sa páči. Grazie, prezident. E, ďakujem, pani predsednička. E, pokiaľ ide o túto správu, tak ja tam mám isté veci, ktoré ma udivujú a chcela by som vysvetliť, ktoré veci sú zdrojom toho môjho udivenia. E, my hovoríme o rastúcom počte ľudí, teda dospelých, ktorí majú nedostatočnosti, pokiaľ ide o digitálne, matematické a iné, iné teraz zručnosti, ktorí sú aj negramotní. Ale mám tu samozrejme isté, isté, isté, isté, isté veci nechápem. Hovoríme e, o ľuďoch, ktorí sú mimo pracovného trhu a my e, sa chceme postarať o to, aby sme ich rekvalifikovali, aby sa tak dostali opäť na trh práce. Musíme si ale položiť otázku, prečo sú títo ľudia teraz postavení mimo trh práce a prečo sa snažíme tomuto dať nejaké riešenie my sme, myslím, že za posledných 15-20 rokov prišli o sériu schopností, zručností a, a, a profesí, ktoré spôsobili, že v niektorých krajinách, v prvom rade aj v mojej krajine Taliansku, e, sme teda prišli o niektoré mimoriadne vyspelé sektory alebo odvetvia, napríklad odvetvia remeselnej, remeselnej zručnosti alebo remeselnej výroby, u nás, kde celé generácie si odovzdávali svoje schopnosti, svoje spôsobilosti z generácie na generáciu, tvoriac tak e, bohatstvo a pracovné miesta. A to neboli osoby, ktoré by mali veľké tituly, ktoré by nadobudli štúdium. To boli osoby, ktoré možno išli nejakým, e, nejakým cestou len povinného vzdelávania, ale každopádne štát e, garantoval vytvorenie pracovných miest pre týchto a vytvoril aj ekonomický systém, ktorý bol okolo nich, ktorý bol udržateľný a v istej patričnej kvalite. Dnes žijeme v spoločnosti, v rámci ktorej si kúpite nejaký sérový produkt, ktorý stojí málo a málo vydrží. Boli roky, kedy človek kupoval nejaký remeselný alebo taký, taký, takýto produkt, ktorý bol výsledkom e, práce osoby, ktorá tomu venovala celý život. My sme prišli o takúto, takýto rozmer, toto bohatstvo a dnes sme na, na ulicu dali milióny ľudí, ktorí neboli tým pádom, teda neboli analfabetní alebo neboli nekompetentní, nemali ne, nejaký nedostatok zdi. Každopádne viedlo to k vytvoreniu konkurencii, ktorá nie je v poriadku, pretože nejaké sériové výrobe, sériové, sériové vyrábanie niektorých produktov, kde sú schopné niektoré firmy vyrábať týždenne obrovské počty a, a takýmto spôsobom likvidovať tých skutočných remeselných výrobcov. Tým pádom sa vytvára trh, ktorý je úplne šialený a my sme postavili do kúta celú kategóriu zamestnancov a teraz si kladieme otázku, na čo máme s nimi robiť. E, rekvalifikujeme na novo, im zabezpečiť a sprostredkovať zručnosti a e, donútiť ich pracovať v iných odvetviach my sa snažíme nejakým spôsobom toto zaplátať, e, nejako to vyriešiť, ale možno sme mali najskôr uvažovať o, o tom, že v rámci snahy akcelerovať tú modernizáciu a zabezpečiť niektoré zmeny, je tu e, systém, ktorý nedokáže držať krok s tou rýchlosťou, ktorú my, dik- my diktujeme. Možno by sme mali sa snažiť e, zachrániť to obrovské dedictvo, ktoré zo sebou prináša oblasť napríklad remeselnej výroby, a ktoré sme takto zatlačili. Uvažujme nad, to, nad tým vzdelávaním, napríklad tie osoby, ktoré opustili túto oblasť a akým spôsobom by oni mohli odovzdať svoje napríklad manuálne zručnosti, ako ich zapojiť, lebo ja si skutočne myslím, že strácame celú generáciu osôb, ktorú dnes považujeme za analfabetov alebo za teda negramotných z pohľadu povedzme digitálnych zručností, ale je to, sú zdrojom bohatstva, ktoré veľmi prispelo aj k bohatstvu mojej krajiny ako takej a preto e, nerobme to len formou záruk napríklad pre mladých, kde táto kategória mladých, e, ktorú sme zaradili do tohto okruhu e, ľudí alebo mladých, ktorí by mohli byť tými efektívnymi, z ktorých by sa mohli stať, z ktorých by sa mohli stať nejakí skvelí barmani alebo E, výrobcovia píce alebo tak. Skôr sa snažme opäť odhaliť a odkryť, aké sú tie profesie, ktoré sú dnes skutočne potrebné. Ja neviem, ako je to u vás, ale keď u mňa napríklad je potreba nejakého elektrikára alebo nejakého inštalatéra alebo akékoľvek manuálne zručné osoby, nie som schopná takúto osobu už nájsť v súčasnosti. A skúsme prestať e, uvažovať nad Európskym sociálnym fondom a poviem vám to spôsobom, ak tak ako sa to u mňa hovorí v Taliansku, e, nerobme to tak, ako že e, sa tvárime ako svety, že tam, kde sa dotkneme, že tamto zahojíme, e, je veľa projektov, tisícky projektov, ktoré musíme riešiť a ktoré musíme financovať, ale my sa často domnievame, že jediný zdroj financovania, taký ten posvetenie najlepší je práve Európsky sociálny fond. Ja si nemyslím, že toto je vhodný recept. Skôr musíme ísť e, cestou efektívneho rekvalifikovania a na toto musíme nájsť aj odvahu hľadať nové zdroje. Pretože ak vždy budeme čerpať len z, zo zdrojov existujúcich, ako je Európsky sociálny fond, e, možno v tých častiach, kde sa to overilo, kde je napríklad, e, ako je napríklad chudoba, ako je výskum, tak tam je to v poriadku, ale inde musíme načrieť, aby sme zabezpečili aj tieto oblasti. Uh, uh, mentioned... Ďakujem pekne. Ako som už spomínala na začiatku, pani Madame Roger pozvala skupinu zo Chambre de commerce d'Industrie de la Vienne. Vítame našich hostí na tomto zasadnutí výboru Hempel a Obávam sa, že nás je už dosť málo členov, teda poslancov a poslanky parlamentu. Teda boli sme to v plnom počte počas hlasovania. A sme radi, že ste prišli medzi nás, vážení hostia, a veríme, že sa vám bude v parlamente páčiť. Ďalej, slovo pán Mata. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Veľmi stručne. Aby som neznepokojil pani Šartie. Vieme, že text sa zameriava na tie no, skupiny najzraniteľnejších ľudí, ktorí nemajú prístup ku vzdelávaniu. E, naozaj mnoho mladých ľudí odchádza z národných e, vzdelávacích systémov bez toho, že by mali nejaké ukončené vzdelanie, nejaký diplom a potom majú problém e, získať prácu. Takže toto samozrejme si vyžiada, aby sme zaviedli treba učňovské školstvo alebo posilní učňovské školstvo vo veku od 14 rokov. Veľmi sa to týka aj migrantov a takých komunít, ktoré e, by mali z tohoto kroku prospech. My máme celoštátny prístup, ktorý je však dobrovoľný, avšak daný text poukazuje na to, že by sme e, mali niečo zmeniť a že zmeny by sa mali uskutočniť čím skôr, hlavne v záujme toho európskeho rámca. A ten by bol záväzný. Ďakujem. Ďakujem pekne za tento príspevok. Pani Šojdrová, želáte si niečo vyjadriť? Nech sa páči. Áno, ďakujem pani predsedajúca. Ja by som chcela oceniť tento návrh, ktorý Európska komisia predkladá. A chcem upozorniť na to, že to je len doporučenie, odporúčanie, hej, teda v úvodzovkách len odporúčanie. Európska komisia tu ponúka členským štátom určitý nástroj, ako sa vyrovnať s predčasnými odchodmi žiakov s tým, že potom niektorí občania nemajú dostatočné vzdelanie a neúspejú na trhu práce. V niektorých členských štátoch e, poznáme program tzv. druhej šance, teda tí, ktorí neukončili svoje vzdelanie, majú neskôr možnosť ho ukončiť. Európska komisia vo svojom návrhu, myslím, veľmi dobre zohľadňuje to, že situácia vo všetkých členských štátoch je veľmi rôznorodá a rešpektuje to. Ale to, čo je spoločné pre všetky členské štáty, je to, že človek, ktorý nemá základné zručnosti, má zásadný handicap v osobnom živote a aj v profesnom živote. Čiže toto je ponuka pre členské štáty, ako umožniť doplniť si základné vzdelanie. Ja na tom oceňujem napríklad to, že sa ide k základu. Ten je naozaj potrebný a nutný. Oceňujem aj tú schému troch krokov, teda posúdenie zručnosti, ponuka vzdelania a validácia, teda zhodnotenie toho, čo ten človek, už dospelý, teda dosiahol. Myslím, že tento systém môže byť veľmi účinný a hovorím to ako poslankyňa za Českú republiku, ktorá nemá problém relatívne s ukončeným vzdelaním. V Českej republike sa to týka 6 občanov, čo je minimum v Európskej únii. 6 občanov. A aj napriek tomu oceňujem tento návrh ako nástroj, ktorý aj Česká republika určite využije na to, aby každý občan si mohol doplniť základné vzdelanie, ktoré potrebuje. A potom bude len na členských štátoch, do akej miery využijú tento nástroj. Takže ja tento nástroj vítam v rámci celej agendy e, zručnosti a otázka by mala smerovať na systém financovania a podporu členských štátov, aby mohli tento nový systém implementovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Morošaty. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Môžem len súhlasiť s tým, čo povedala pani Šajdrova naozaj tu máme pred sebou vážny problém v tom, že veľký počet mladých ľudí e, nenadobudol základné zručnosti, ktoré by týmto mladým ľuďom umožnili ďalej na tom stavať. Takže musíme hľadať aj nové, iné metódy. A preto si myslím, že učňovské školstvo je veľmi dôležité pretože toto umožní e, ľuďom, aby nazerali aj na seba ináč. Samozrejme, je tu pokušenie, e, keď sa hovorí o tom, že týchto ľudí musíme dostať do e, fázy odbornej prípravy. Takže povedzme, že niektorí nevedia náležite počítať, majú medzery v matematike a majú medzery v digitálnych vedomostiach. Samozrejme, to súvisí so základnými zručnosťami. Mali by sme poskytnúť odbornému prípravu a vzdelanie v rôznych oblastiach. Napríklad ste spomínali situáciu v Českej republike. Ale u nás, napríklad v našej krajine, Máme 20 mladých ľudí, ktorí idú na strednú školu a dokonca majú problémy s čítaním a počítaním. Takže aj keď pripravíme nejaký takýto program, stále ešte bitva pokračuje, pretože v súčasnosti e, povedzme, sú tu aj nové pracovné miesta, nové, nové typy pracovných pozícií, ktoré pred desiatimi rokmi v ani neexistovali. Takže potrebujeme urýchliť celý tento proces uplatňovanie toho nového systému, aby ľudia mali náležité miesto. Povedzme, sú ľudia, ktorí sú zamestnaní niekde, ale je šanca, že prídu oň, pretože im chýbajú tie najmodernejšie zručnosti. Takže iste musíme popracovať aj na základných princípoch na celoeurópskej úrovni, aby sa na to mohli zhodnúť všetky členské štáty. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi pripomenúť, pokiaľ ide o termíny 12. október na pretlenie návrhov a celkové termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov 17. október. V preklade o MP, to bude november a v novembri to bude taktiež schválené na plenárke, alebo bude sa schváľovať na plenárke. Dobre. Ďalším bodom programu je stav populácií rýb a sociálno-ekonomická situácia v odvetví rybolovu v Stredomorí. Dávam slovo João Pimenta López, teda je spravodajcom. Nech sa páči, máte slovo. No, ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pokúsim sa hovoriť stručne. Takže sú tu určité obavy v súvislosti s týmto textom, keďže ide o prvý návrh. A uznávame význam a dôležitosť e, rybolovu v oblasti Stredomoria, predovšetkým pokiaľ ide o zamestnanosť. Viac, menej, viac než 60 pracovných miest E, pracovných miest v Stredomorí súvisí s rybolovom. A preto treba e, zaangažovať e, rybárske komunity celkovo do politiky rybolovu a treba zabezpečiť pomoc a podporu, lepšie využívať fondy napríklad na modernizáciu flotíl, na zvyšovanie aktívnej a pasívnej bezpečnosti, na príjmanie mladých ľudí do pracovného promeru a na zvýšenie hodnoty práce v oblasti e, rybolovu. A je potrebné potom zajistiť aj odborné vzdelávanie v danom sektore treba podporovať eh, Združenia organizácií odborníkov tohto sektora. Ďalej, samozrejme, treba mm, brať do úvahy aj mzdy v tomto odvetví. Pravda, najmä hovoríme o rybolove, eh, drobnom rybolove, a taktiež eh, by bolo dobre vytvoriť fond na kompenzáciu miest, z ktorého by sa pokryli obdobia zákazu rybolovu. A taktiež sme za to, aby sa e, dohadovali, e, teda vykonávali dohody na základe kolektívneho vyjednávania. Okrem toho, proces dekolonizácie ešte by mal pokračovať, mal by byť ukončený, hlavne v oblasti západnej Sahary. Takže toto tiež treba zohľadniť v e, akomkoľvek v akajkoľvek forme dohody, napríklad vo vzťahu k Maroku, Všetci totiž vieme, že na začiatku sa pracuje s krátkými textami a potom sa doplňa pozmeňujúci návrhmi. A samozrejme tie pozmeňujúce návrhy sú väčšinou vždy veľmi relevantné. členské štáty potom musia ratifikovať eh, aj eh, dohovor MOP, ktorý sa týka najmä bezpečnosti posádok. A to súvisí s požiadavkami na základné bezpečnostné vybavenie plavidel. Takže ďakujem toľko zatiaľ z mojej strany a dávam priestor predstaviteľom ostatných politických skupín. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán López. Slovo má pán Bach za EPP. Nech sa páči. Áno, ďakujem. V mene mojej kolegyne Sofia Rivero. Vážení kolegovia, 1% je to, čo predstavuje Stredomorie celkovo z globálnych morí a oceánov, ale je, vieme, že tam je obrovská diverzita a je, sú tam aj samozrejme endemické druhy a klimatické zmeny a znečisťovanie morí, morí a samozrejme aj rybolov, nadmerný rybolov vedie k ohrzeniu týchto druhov. Celkovo e, tam je 8 štátov, ktoré majú aj právnu zodpovednosť za pobrežie. Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Malta, Grécko a Cyprus. A tieto krajiny sa zúčastňujú aj na koordinácii e, spravovania tohto regiónu a úzko spolupracujú aj s tretími krajinami, a niektorými ďalšími inštitúciami. Vieme, že Európska flotila v oblasti Stredomoria, teda je tam asi 21 tisíc e, plavidiel a 46 tisíc e, viac než 46 tisíc pracovných príležitostí e, je tam ako v súvislosti s daným odvetvím. Vieme, že situácia je tam veľmi diverzifikovaná a zložitá. Hlavne tam ide o malý, drobný rybolov, kde rybári ľudia pre vlastné použitie, pre vlastnú rodinu. Ide o to, aby tento sektor ale prežil, aby e, ostal životaschopný aj naďalej a aby sa zaistila e, tá rôznorodosť, ktorá existuje v danom regióne. A sme za to, aby sa udržali aj príslušné charakteristické prvky, ktoré existujú v regióne. Sme za to, aby sa zachovali aj tie tradičné metódy rybolovu. Stavy rýb e, ale klesajú vzhľadom na to, že dochádza k nadmernému výlovu a informácií je dosť málo. Vieme, že 50 e, e, vylovených rýb nie je oficiálne zaregistrovaných a nespolahlivosť a obmedzené zdieľanie informácií o plavidlách, rybárských privadlách a o pôsobiskách týchto plavidel. To všetko vedie aj k neregulárnym podmienkám alebo k neregulovaným, ale aj nezákonným formám rybolovu. Až 83 flotily, ktorá funguje v rámci Stredomoria, to sú tie lode, ktoré, ktoré sa týkajú spolupráce uvedených krajín. A musíme povedať, že potrebujeme lepšiu reguláciu a lepšiu implementáciu už v súčasnosti existujúcich systémov riadenia a treba k týmto otázkam pristupovať kolektívne z hľadiska multilaterálnej spolupráce, preto sa to týka všetkých zúčastnených strán. Vývoj situácie závisí od toho, ako sa všetci ak- aktéry zapoja. Čiže samotní rybári, manažeri, obchodníci, NGOčky a tak ďalej. Je potrebné hľadať integrované riešenia, ktoré podporia aj udržateľnosť tohoto odvetvia. Dôležité bude zastaviť pokles e, e, populácie rýb a preto je potrebné spoliehať sa aj na to, čo radia vedci. A hlavne drobný rybolov e, by teda mal viesť k tomu, že dôjde ku zniženiu alebo v podstate odbúravaniu nezákonného rybolovu. V tomto zmysle chcem poukázať na dôležitú kampaň komisie e, v súvislosti s kampaňou e, rybolovu a udržateľnosti rybolovu. A vieme, že toto odvetvie e, bude veľmi dôležité aj do budúcna, bude dôležité ho udržať a je záujmom vytvárať ďalšie nové pracovné príležitosti. Dokument, ktorý sa prezentuje v tomto zmysle, možno je menej, než sme očakávali. Tie, ako tieňový predstaviteľ EPP e, budem veľmi rád spolupracovať so spravodajcom. Ďakujem pekne, pán Bach. Teraz má slovo Flavio NATO za socialistov. Nech sa páči. Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi za dobrú prácu a za ten výborný text, ktorý navrhol. E, napriek tomu, že to stanovisko je krátke, podstatné, spravodajcovi sa podarilo dotknúť mnohých e, základných tematík, ktoré sa týkajú sociálneho rozmeru tohto dôležitého odvetvia. Ako tieňový spravodajca za SAD ja budem pred predkladať niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré budú zacielené a ktoré sa budú orientovať na posunenie niektorých odsekov a prehlbenie niektorých otázk, otázok, na ktorými osobitne záleží. Minulý február Európska komisia oznámila stratégiu pre stredozemie, pokiaľ ide o zvýšenie stavov rýb, populácie rýb a prijala na seba záväzok, že dá budúcnosť rybolovu a ryb, teda rybárom. Toto predpokladá aj kolektívny postup a takisto solidaritu medzi rybármi. Tak, aby sme dokázali zabezpečiť úspech takéhoto projektu, treba ísť cestou tak regionálneho, ako aj nadnárodného eh, projektu, eh, teda projektov toho rozmeru. Samozrejme, treba Stredomorie eh, posilniť a treba zapojiť do toho aj tretie krajiny, ktoré susedia s týmto morom. Pokiaľ ide o oblasť rybolovu, tak je nevyhnutné spolupracovať posilným spôsobom. Treba zohľadňovať pritom osobitné charakteristiky, ktoré predstavuje práca na palube rybárskych lodí. Treba zohľadniť aj riziko profesionálnych chorób, teda z povolenia, tak fyzické ako aj psychické, a ich frekvenciu v porovnaní s inými odvetvami v pracovnom prostredí, ktoré je mimoriadne rizikové. Ďalšia otázka sa týka rozlišovania, ktoré nie je celkom jasné, pokiaľ ide o hodiny práce, hodiny oddychu a voľného času a aký je dopad takéhoto rozdelenia na zdravie, na bezpečnosť, aká vyplýva z toho únava a či je to dostačujúce, ako je to nastavené. Ďalej je nevyhnutné zabezpečiť dostatočný priestor pre rekreačné aktivity, pre vytvorenie dostatočnej sanitárnej infraštruktúry aj na palubách týchto lodí. Ďalej je nevyhnutné zabezpečiť aj otázky, ktoré sa týkajú miest, a ktoré sa často riešia veľmi nekonečným spôsobom. E, tu je návrh nejakej minimálnej mzdy pre rybárov a vytvorenie fondu pre kompenzáciu mzdových výpadkov, ktoré sa týka období, kedy sa neloví. A to je možné považovať za efektívny spôsob, ako pokryť e, takéto potreby ľudí, ktorí sú pred odchodom do dôchodku. E, ja si myslím, že je to dobré a je nevyhnutné, povedať, že takúto minimálnu mzdu treba stanoviť na dôstojnej úrovni s plným zaangažovaním sociálnych partnerov v jednotlivých členských krajinách. Je dôležité počiarknúť, že rodinné podniky a tie malého rozsahu treba podporovať. Na toto je dôležité posilniť úlohu takisto žien a takisto treba medzi mladými šíriť povedomie o takej, takomto povolaní, takisto o dôležitosti zachovať tie pobrežné oblasti a ich e, spôsob obživy. Takisto je nevyhnutné posilniť e, fondy, ktoré sú vyhradené na tento účel, na podporu rybárov, teda rybolovný fond. Je nevyhnutné ďalej realizovať viaceré projekty, ktoré mohli by mať e, dobrý vplyv na sociálne tkanivo, takové za na to na zamestnanosť a ktoré pomáhajú rybolovu v oblasti stredozemia. Napríklad kombinácia rybolovu a cestovného ruchu, ktoré by mohli realizovať profesionálni rybári, niektoré tieto veci a tým by mohli prilákať e, alebo zvýšiť mieru cestovného ruchu, ktorá sa bude k tomuto viazať. Ďalej je e, nevyhnutné zabezpečiť multidisciplinárny presah, harmonizujúc e, činnosti rybárov vo všetkých častiach a dať im nástroje, ktoré im umožnia osvojiť si tie právne úpravy a nariadenia EÚ ešte stále dnes v mnohých európskych krajinách neexistujú nejaké školy, e, ktoré by učili rybolovu alebo ktoré by vzdelávali budúcich rybárov. Ďalej je nevyhnutné zabezpečiť technologické inovácie smerom k rekonštrukcii flotil a takisto zabezpečiť ten produktívny reťazec, e, e, posilniť energetické úspory a novým a inovatívnym spôsobom vypracovať systémy vystopovateľnosti, tak aby bolo možné vysledovať tie produkty, ktoré sú vylovené. Pokiaľ ide o neregulovaný rybolov, tak ten treba proti nemu bojovať, lebo ten ohrozuje, ohrozuje normálny zákon rybolov, alebo teda rybolov. Ďalej treba dať pozor na otázky, ako je znečisťovanie, ako je nadmerný rybolov alebo nezákonný. A to je možné len formou vytvorenia integrovanej siete pre informácie a pre dohľad nad e, morskými a rybolovnými aktivitami spolu s ostatnými členskými štátmi a s so zainteresovanými teda pobrežnými oblastiami. Ďalej je nevyhnutné, e, aby narastlo povedomie spotrebiteľov, aby sa orientovali viacej smerom k zodpovednému, zodpovednej spotrebe. Ďalej je dôležité zdôrazniť úlohu rybárov, ktorí musia e, byť úplne zapojení a takisto úlohy, úlohu tých e, rybárov, ktorí sa ocitajú teda v tomto zamestnaní z dôvodu migrácie v tomto stredomorskom priestore Ďalej treba riešiť aj otázku záchrany migrantov, ktorí prichádzajú na pobrežie Európy. Aj toto treba zohľadňovať, pretože práve rybári poskytujú obrovský príspevok k záchrane živetov. Ďakujem pekne. Som rád, že sme mohli takýmto dobrým a plodným spôsobom spolupracovať a ja dúfam, že budeme ďalej takto v ďalších e, schôdzach ako spravodajca spolupráca. Ďakujem pekne. ECR, máte tu niekoho? Genke? iniciatívnu správu k e, stave rybolovu a o sociálnom postavení rybárov. Existuje nemecké príhovorie, myslím na maslo pri rybách, pokiaľ ide o kolegov, v tlmočníkov, takže toto porekadlo znamená nalejme si čistého vína. Myslím, že tu sa všetci zhodneme, v tejto oblasti ide o budúcnosť malých, o rodinné podniky v rybárskom hospodárstve, ktoré treba zabezpečiť. Je to 80 až 60 teda 60 80 zamestnancov stredomory. Nadmerný rybolov robia druhý, tí veľkí. A tu potrebujeme tie a nepotrebujú veľký počet malých člnov, nevytvárajú nové pracovné miesta. Nie, oni majú veľko rybolov a dobre zarábajú. A mm, mm, keď chceme zabezpečiť budúcnosť pre malých rybárov, nesmieme zabúdať ani na ekologické ciele v rybnom hospodárstve. Potrebujeme spravodlivé podmienky pre malých, reálne sociálne podmienky, spravodlivé zdaňovanie a e, možné investície. Tu musíme stanoviť rámec pre Stredomorie, ako aj Severné more. Ďakujem. Uh, the... Ďakujem pekne za Alde. Pán Meni Harkin, nech sa páči. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi za jeho stanovisko. Myslím, že nám poskytuje veľmi dobrú bázu, na ktorej môžeme stavať a začať pracovať. Mám všeobecnú pripomienku, pokiaľ ide o populáciu rýb. Určite, v Stredomorí toto určite je vec na zamyslenie a musíme sa taktiež oprieť o to, čo nám povie komisia, ale naozaj je 90 e, e, rýb z tejto populácie je vystavená teda je vystavených e, nadmernému výlovu. A e, aj preto komisia prišla e, s, s tou kampaňou, ktorú už spomínali viacerí predrečníci v záujme záchrany rýb. Samozrejme, hovoríme o rybolove a o tom, aký je dopad celkovo a vieme aj, aké sú klimatické zmeny, tie majú svoje Eh, dopady. A toto všetko má potom aj dopad na eh, celkové rybárske spoločenstva, ktoré žijú na, pobrežiach, na pobreží. Z hľadiska environmentálneho sa tiež musíme zamerať na túto tému, ale pokiaľ hovoríme o pracovných miestach, je tam naozaj potenciál, že dôjde ku strate viacerých pracovných miest. Ďalej hovorí ma o e, malých rybároch, o drobných rybároch, tí predovšetkým majú zásadnú úlohu. Pokiaľ je o, o, odsek 1, tam hovorí e, práve o aj spravodajca o drobnom rybolove a myslím, že by sme sa v tejto otázke dokázali zhodnúť, podobne aj pán Erige sa zmieňoval o tom, podobne aj v odseku 2. Myslím, že aj e, odborné organizácie a komunity by mali byť súčasťou rozhodovacieho procesu. Chcem sa spýtať, e, spravodajcov, ako by sme mohli podporiť to, čo navrhujete, napríklad e, renováciu, modernizáciu flotil, ako príjmať viac mladých ľudí a pritom znižovať celkovo rybolovné úsilie. To nie je nemožné, ale samozrejme, bol by som zvedavá, ako sa to dá urobiť. Okrem toho sa musíme sústrediť aj na otázky zdravia a bezpečnosti pri práci. A spomínajú sa tu napríklad tie záchranné vesty. Ale pozrime sa na vec aj zo širšej perspektívy, ako pracovná doba a tak ďalej. Spravodajca navrhuje minimálnu mzdu. Myslím, že e, tu v jednotlivých členských štátoch existuje rôzna tradícia, ale myslím, že sa môžeme dopracovať k určitému prierezovému postoju. Veľmi zaujímavá je myšlienka vytvorenie kompenzačného fondu, eh, ktorý by fungoval na kompenzáciu miest, eh, predovšetkým eh, na obdobie zákazu rybolovu. A povedzme, hovorí sa tu aj o pracovnej dobe z hľadiska nárokov na sociálne zabezpečenie a dôchodky. Čiže niekde v, štátoch, v niektorých štátoch práve povedzme ľudia, ktorí sa starajú o rodiny, musia odísť z práce a majú proste e, vytvorený systém na podporu týchto ľudí. Takže toto rada s vami prediskutujem taktiež. A potom je tu e, snaha podporiť e, kolektívne vyjednávanie, o tom sa tiež hovorí. Ďalej sa tu spomína aj o pracovných podmienkach rybárov z tretich krajín. Napríklad naš, moja vlast nie je v oblasti Stredomoria, ani blízko Stredomoriu, ale predpokladám, že pracovné podmienky sa až tak veľmi nelíšia medzi našimi rybármi a rybármi, ktorí fungujú v Stredomorí. Ďakujem ešte raz spravodajcovi za tento materiál. Ďakujem pekne. Teraz za zelených, myslím, predstaviteľ nie je prítomný. Za RDD e taktiež neprítomný. Takže slovo má pán Martin. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem pánovi spravodajcovi. Budem veľmi stručná, aj preto, že bohužiaľ naše návrhy nikdy nie sú zohľadňované a ja si myslím, že dokonca ich nikto nepočúva. A to mi je ľúto, pretože ja, my sme medzi našimi ľuďmi často, stretávame sa s občanmi, stretávame sa s podnikateľmi, stretávame sa aj s rybármi. A ja som sa s niekoľkými z nich stretla a rybolov e, je zdroj obživy pre milióny rodín e, v Taliansku, ktoré čelia hlbokej kríze, ktorá sa zdá byť bez nejakého, nejakej cesty von, nejakého úniku. Tie pravidlá z Bruselu, ktoré tu boli zostavené, e, ktoré sa podobajú tým pravidlám, ktoré napríklad špecifikujú dĺžku nejakých polnohospodárských plodov alebo mušli, alebo teda Myslím si, že toto nie je podstatné. Skutočnosť, že naši rybári musia čeliť e, nekalej konkurencii a hospodárskej súťaži z tretich krajín, tí, ktorí sa nemusia, tých, ktorí sa nemusia riadiť tými tvrdými a nelogickými pravidlami EÚ. Toto spôsobuje ťažkosti predovšetkým e, stredným podnikom rybárským, e, tým, ktoré, ktorí sú, predstavujú gro tej flotily aj v mojej krajine. na 40 poklesla miera zamestnanosti v tejto rybolovnej oblasti, alebo teda v rybolove v Taliansku, 50 tak sa zvýšili náklady na produktivitu. Je nevyhnutné, aby EÚ e prestala prijímať legislatívne návrhy, ktoré idú proti e, rybárom, aby naopak pomohlo tomuto odvetviu. Je nevyhnutné, aby to sa šťastie odrazilo aj v tomto stanovisku, aby tam bolo spomenuté uľahčenie prístupu k fondom pre týchto rybárov a aby tam mali ľahší prístup k financovaniu, k požičkám, lebo to znamená zachrániť pracovné miesta. Takisto treba pomôcť e, mladým, aby dokázali podnikať v takomto dôležitom odvetvi, akým je rybolovné odvetvie v Taliansku. To sú také jednoduché priority, ktoré sú podľa mňa základné principiálne, ktoré by možno mohli potom e, dať istú mieru nádeje pre náš svet rybárov a mladých rybárov. E- ďakujem pekne. Slovo má pán Pimenta López. Želáte si niečo doplniť k tomu, pán? Áno, ďakujem veľmi stručne. Samozrejme, e, akceptujem niektoré kritické poznámky boli vyslovené v pozitívnom duchu, ale samozrejme v tom texte vzhľadom na jeho obmedzený rozsah sme nemohli zahrnúť viac. Samozrejme je to len ten prvý návrh a v rámci toho sme nemohli zahrnúť všetko. Isté, že vieme povedať oveľa viac, než čo je obsiahnuté v texte. Samozrejme záleží aj na otázkach pridanej hodnoty, spravovania, riadenia a tak ďalej. Môžeme hovoriť o environmentálnych otázkach, ale určite veľa je obsiahnuté aj v dokumente komisie. Určite budeme mať ešte príležitosť e, prediskutovať túto tému aj ďalej. Teda ako proste nájsť to vyvážené riešenie medzi potrebou rybolovu a ochranou životného prostredia a zachovávania populácie rýb. Keď e, hovoríme napríklad aj o zvyšovaní nákladov na produkciu v rybolove a ešte e, z hľadiska zamestnanosti e, budeme musieť aj tam hľadať rovnováhu. Takže hovoríme aj o celkových výkonoch. Povedzme, niečo sa vyloví a potom samozrejme sa to veľmi dobre predáva s veľkým ziskom a to je potom priamy zisk producenta. Veľmi oceňujem všetky príspevky, ktoré tu odozneli Všetko toto naznačovalo, že a naznačuje, že môžeme vypracovať kvalitný kompromisný text, ktorý bude komplexnejší, kompletnejší a dokáže lepšie reagovať na tie obmedzenia, ktoré existujú. Ďakujem. Lehota na pozmenujúce návrhy je 7. október, hlasovanie vo výbore vo februári 2017 a prijatie v plene ešte nevieme. Teraz prejdeme na inú tému a mm, aj si vymeníme stoličky. a vymení sa aj jazyk. Ďakujem, Marita, za zastúpenie. Teraz prejdeme k bodu programu 12. Máme veľké meškanie a preto chcem požiadať všetkých účastnených o pochopenie ale budeme sa snažiť využiť čas, ktorý máme. Nebudem mať dlhý príhovor. Vítam tu na pána Fonsa Leroa, nového riaditeľa Európskej siete verejných služieb zamestnanosti. A e, ako aj e, riaditeľa flámskej tejto služby. Gratulujem vám k voľbe na toto veľmi závažné miesto, náročné miesto, ale určite bude aj veľmi zaujímavé. Takže vítam vás. Krátka poznámka na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady. Je tu PES, je to dôležitá téma pre benchmarking a vzájomné učenie sa. A táto výmena skúseností je veľmi dôležitá najmä v oblasti kvalifikácie, v otázke dobre vzdelaných, zamestnaných partnerstva pre integráciu dlhodobo nezamestnaných. A myslím si, že najaktuálnejšia téma je integrácia migrantiek a migrantov na trh práce. To je dôležitá práca, kde sa výmena organizuje na európskej úrovni a že je to takýto zámer, mali by sme sa tým aj zaoberať, záleží, je to aj výsledok 14. A vítam tu ďalších kolegov, ktorí sú zapálení za túto tému. Takže vítam všetkých tých, ktorí môžu teraz vstúpiť do diskusie. Takže teraz by som dal najprv slovo pánovi Leroa. Ďakujem, ďakujem pán predseda, pani poslanci, poslankyne. Je to pre nás veľká príležitosť, že môžeme predstaviť našu európsku sieť verejných služieb zamestnanosti aj základné činnosti. Ako vidíte na prezentácii, tak na začiatok poviem tri dôležité veci. Poprvé, svet verejných a služieb a zamestnanosti je svet, ktorý má rôzne formy organizácie a rôzne funkcie, ale spoločné je, že všetci sa zaoberáme so súladením ponuky a dopytu. Ale niektorí z nás majú aj iné kompetencie, napríklad implementácia akti- aktívnych politik trhu práce, odborná príprava, usmerňovanie pri kariére alebo vyplácanie dávok nezamestnanosti. Ale všetci z nás organizujú tieto funkcie, aby sme dosiahli dva hlavné ciele. A prvým hlavným cieľom je zabezpečiť, že ponuku a dopyt dokážeme zladiť na miestných trhoch práce, vnútroštátnych trhoch práce a európskom trhu práce. Práve tento matching, toto zosúľaďovanie, spárovanie voľných miest a uchádzačov o prácu je naša hlavná úloha. Na európskej úrovni zohrávame úlohu pri implementácii Európskej stratégie pracovných miest a rastu. Takže ako som povedal, naša sieť je, má dva spoločné ciele napriek rôznym organizáciám. E, v dôsledku ekonomic- hospodárskej krízy v roku 2008 a naš- zriadením našej stratégie 2020 mnohí naši kolegovia sa museli vyrovnať so zásadnými reformami v službách verejných služieb zamestnanosti. Napríklad museli vybudovať nové služby pre zamestnávateľov alebo vytvárať partnerstva so súkromnými službami zamestnanosti. To znamená, mnoho zásadných reforiem e, prebehlo. A ďalej môžem skonštatovať, že Každá verejná služba zamestnanosti má svoj, vlast, má svoj podiel na trhu, či voči uchádzačom o zamestnanie, ako aj voči zamestnávateľom. Niektoré služby majú veľmi silný trhový podiel, ale sú niektoré služby, ktoré ešte len rastú. To hovorím len preto, že je to naozaj veľmi heterogénna úroha týchto VSZ. Naša európska sieť je spravovaná správnou radou, kde sú zástupcovia každého členského štátu, aj zástupcia Írska, Islandu, Norska a Švedska, ktorí sú pozorovateľmi A v piatok máme, teraz máme hlavné tri výzvy pred sebou. A sú to tri výzvy, ktoré stoja pred nami už asi tri roky. Čo máme urobiť pri riešení nezamestnanosti mládeže a pri realizácii záruky mládeže? V, sú krajiny, kde to už nie je prioritou, musím povedať. Je to skôr priorita pri vytvorení záruky pri, e, pre starších e, uchádzačov o miesto, ale všetky krajiny ešte stoja pred e, tou výzvou potrieb e, zo strany uchádzačov. Ďalej, a to je odporúčanie, ktoré prišlo nedávno, a to je, ako riešiť dlhodobú nezamestnanosť. Je to stále veľká téma a vy ste to už spomínali, mm, predseda, ako môžeme zaintegrovať e, utečencov do trhu práce. To je naozaj veľká téma. Keď si, vy, keď si vypočúvam tieto body, tak dúfam, že nová výzva bude aj, že budeme mať miesto v záruke zručnosti. To vidím z krátkodobého hľadiska oveľa dôležitejšie ako záruku mládeže. Skills Guarantee sa týka všetkých uchádzačov o miesto a všetkých ľudí v práci pretože naozaj stojíme pred významnými zmenami v našich hospodárstvach a na trhu práce. A mali by sme si uvedomovať, že náš ľudský kapitál je v Európe majetkom číslo jedna. Musíme investovať viac do zručnosti nielen uchádzačov o prácu, ale aj tých, čo pracujú. Toľko stručne naše hlavné výzvy. Aký máme hlavný prístup? Náš prístup je takýto. Zobrali sme si to najlepšie z oboch svetov pri našom benchmarkingu a benchlearningu. V prvom rade to najlepšie z benchmarkingu a to najlepšie z učiacich sa, z aktivít učenia sa. Tieto dva, tieto dva svety sú zahrnuté do toho, čo my nazývame bench learning. A to je skutočne ten základný biznis našej siete momentálne. Máme štyri piliere v tomto prístupe. Poprvé je to kvantitatívne a kvalitatívne posúdenie výkonu každého. A je to také dvojité posudzovanie, nielen kvalitatívne a kvantitatívne, ale začíname so samohodnotením a potom je tam hodnotenie rovesníkov, ktorí majú veľké skúsenosti, teda hodnotenie rovesníkmi, pardon. Druhý pilier je identifikácia osvedčených postupov a rozširovanie osvedčených postupov v našej sieti VSZ. Takže cez bench learning sa učíme aj to, kde nájdete osvedčené postupy. Tretím pilierom je po samohodnotení a hodnotení rovesníkmi na základe tejto správy potom vypracúvame konkrétny akčný plán pre zlepšenie v tých bodoch, ktoré sa ukazujú ako slabé miesta. A s týmito slabými miestami pracujeme tak, že uplatňujeme rôzne aktivity, učenie sa, vzájomné učenie sa, bilaterálne učenie sa a podobne. To je naozaj to jadro projektu Bench Learning – Mohli by sme povedať, že vlastne tu dochádza k trom e, dôležitým spoločným výzvam. V dôsledku toho, čo ja nazývam model 3, 3 a pres, e, VEZ, to je accountability, zodpovednosť, ability, schopnosť and agility, agilnosť. Uh, accountability, zodpovednosť súvisí s transparentnosťou vašich E, aktivít. Čiže mali by ste byť veľmi e, transparentní v tom, čo robíte. To je naozaj spoločná výzva pre VSZ. Potom je tu ten výkon, dokázať naozaj niečo riešiť. To je tá ability, schopnosť niečo riešiť. A tretia výzva je agilnosť. A síce ako dokážeme rýchlo reagovať a odpovedať na rôzne problémy, s ktorými sa stretávame na trhu práce. A jedna z hlavných vecí je, že musíme prepnúť, a to je pre nás ťažké ako VSZ, z toho, že by, že nehráme už len úlohu ako aktéra na trhu práce, ale sme aj sprievodcom na trhu práce a spolupracujeme s ostatnými aktérmi trhu práce, či verejnými, alebo súkromnými, alebo neziskovými, aby sme dokázali riešiť všetky tieto problémy na trhu práce Ak a chceme riešiť dlhodobú nezamestnanosť, potrebujeme napríklad aj silné partnerstva s mimovládnymi organizáciami, Eh, aby sme to dokázali vyriešiť. Takže tri strategické výzvy, ktoré sú zakotvené v našom procese bench learningu. Naša metodika, to už som vysvetlil, začala začína posúdením kvantitatívnym aj kvalitatívnym, potom posúdenie rovesníkmi, posúdenie rovesníkmi, E, posúdenie osvedčených postupov, vypracovanie akčných plánov, formy vzájomného učenia sa a potom práca na kontinuálnom zlepšovaní sa. Je to teda dobrá metodika na zlepšenie organizácie VSZ, kde sa nachádzame dnes. Áno, máme takéto správy od všetkých e, člena siete Každá služba má správu o svojom postavení na trhu práce a o ich výkone na trhu práce. A teraz sa zamýšľame na druhou fázou tohto projektu Bench Learning. Tie slabé miesta už poznáme. Osvedčené postupy tiež poznáme. A teraz by sme mali prejsť do druhej fázy bench learningu, a to znamená pracovať na tých slabých miestach cez podporu tých služieb zamestnanosti, ktoré sú silné, ktoré sú silné práve v tých bodoch, ktoré sú slabinou iných. To, že bench learning je úspechom podľa mňa, dokazuje to, že sme mali seminár s našim danským kolegom v Kodani minulý mesiac a i keď to nefinancovala Európska komisia, väčšina VSZ tam bola, aby sa e, e, aby rokovala, aby sme sa bavili o druhej etape bench learningu, To je znakom toho, že bench learning predstavuje skutočnú ochotu zlepšiť naše služby, naše výkony. A ak všetko pôjde dobre,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 to boli niektoré také priame svedectvá od eh, kolegov. Môžem vám dať prvé také závery z našich činností. Eh, poprvé, sme svedkami toho, že formou prístupu bench learning, bench learning skutočne dochádza k reforme eh, takýchto služieb PS. Prebieha reštrukturalizácia podľa potrieb v ich členských štátoch. Takisto sme videli, že prístupom tzv. peers došlo e, k zlepšeniu e, verejných zamestnávateľských služieb. A skutočnosť, že vychádzame z prístupu, ktorý spočíva na dôkazoch, to je zárukou pre našich kolegov, že dokážu zlepšiť e, to svoje fungovanie a podnikanie, lebo sa to už overilo v iných krajinách. Takže ten prístup, ktorý vychádza z dôkazov, tak to je veľmi dôležité v rámci benchlearningu. Samozrejme, tým hlavným cieľom je poskytovať lepšie služby pre klientov, pre občanov, pre zamestnávateľov. Benchlearning nie je metodikou alebo nejakým podujatím, skôr je to nastavenie mysle, kde sa človek učí navzájom jeden od druhého a kde zlepšuje takto potom výkon. Kľúčom je politická podpora, podľa mňa. A pre mňa jeden z kľúčových faktorov úspechu aktivít benchlearningu je skutočnosť, že vychádza z dôvery. Dôvery, že každý takýto systém VZS je schopný sám sa vyhodnotiť, analyzovať a že tí kolegovia alebo partnery, ktorí robia takéto posúdenie, sú schopní skúsení a dokážu odhaliť tie silné a slabé stránky akékoľvek služby verejného zamestnávania. A tá dôvera, že je takýto základ, ktorý povedie k úspechu, teda k zlepšeniu a že sa to preniesie aj na kolegov, tak to je dôvod, prečo z môjho pohľadu, pán predseda, je práve dôvera základom celej Európskej únie. A táto kľúčová hodnota je aj kľúčovou hodnotou v rámci všetkých aktivít bench learningu. Ide tu o to, aby sme nejakým spôsobom pristavali do výkladu tieto služby verejného zamestnávania. Ide o, pri learningu ide o zlepšenie služieb všetkých takýchto takýchto miest, ktoré poskytujú služby verejného zamestnávania. Je to spôsob, ako budovať mosty medzi verejnými zamestnávateľskými službami, zlepšiť situáciu nielen na národnej úrovni, ale na celoeurópskej úrovni. A to je tá skutočná hodnota z tohto prístupu eh, bench learningu. A ako povedal Ralf v videu, tie bench learningové aktivity sa dajú preniesť aj do iných oblastí tvorby politik, pretože to vychádza z dôvery, je to prístup z dola nahor, ktorý však je veľmi transparentný, pretože my jasne dokladujeme ten výkon, ktorý sme schopní týmto procesom dosiahnuť. A na záver e, čerstvo tlače, neviem, či včera to bolo, alebo dnes ráno vytlačené, Ralf povedz, je tu brožúrka o našom prístupe formou benchlearningu. Ralf, spolu so mnou sme k dispozícii a zodpoviem vaše otázky, v pripomienky. Ďakujem pekne. So, recht herzlichen Dank. Uh, an... Ďakujem pekne. Vzhľadom na čas ostáva nám 7 minút. 2 minúty na odpoveď, to znamená 5 minút. To nie je čas na veľmi hlbokú diskusiu. Preto otázky na oboch expertov by sme hneď začali s týmto. Začnem. E, e, aký je ten vzťah medzi PS a ORS? E, neviem celkom, aký je ten vzťah, aká je tam miera spolupráce, aká existuje. Ďalšia otázka. EPP v rámci prvého kola ako prvý. Ďakujem, pán predseda. A ja mám otázku na rečníka. Ako riešite ten čas, ktorý je potrebný na zmenu práce alebo pracovného miesta a čas na, ten, na, tú, na tú prípravu, na, ten, na, ten, na to školenie? Ako zabezpečíte, že mladí ľudia eh, dokážu sa pripraviť na nejaké pracovné miesto v tak rýchle sa meniacom pracovnom trhu. Ukazovali ste video z kodanského semináru, kde ste boli všetci prítomní. Ako ale dokážete zabezpečiť individuálne školenia tak, aby ste sa ubezpečili, že tá miera to vzdelávania odbornej prípravy je rovnaká v členských štátoch? Pán Pavel, budem hovoriť kratšie, ako som pôvodne zamýšľal. Týka sa to dlhodobej nezamestnanosti a migrantov. Chcem spomenúť, kde sú tie problémy konkrétne v rámci národných systémov PS alebo VSZ, keď ide o integráciu. Pokiaľ ide o dlhodobú nezamestnanosť alebo migráciu, tam je to jasné, že treba im zabezpečiť vzdelávanie. Pri migrantoch ešte nad rámec toho prichádza do úvahy aj vzdelávanie v oblasti kultúry alebo jazykov. E, v našej krajine máme veľké problémy s e, nedostatočným financovaním a s nedostatkom pracovných síl, ktorí by dokázali zvládnuť to množstvo potenciálnych zamestnancov. Je tam aj projekt financovaný z EU. Je veľa papierovačiek s tým spojených a nedokážu teda zvládnuť e, tú podstatnú časť tej práce a keď vidíme tú migráciu, tak eh, chcem, eh, teda vytvára sa veľa pracovných miest pre policajtov, eh, veľa financií išlo do budovania, bohužiaľ, plotov medzi členskými štátmi, ale veľmi málo prostriedkov ide do integrácie. A nakoniec by som chcel vedieť, ako presne spolupracujete s úradmi pre nezamestnanosť súkromnými, alebo pre pomoc zamestnanosti, oni majú celkom dobré podnikanie z tohoto, prečo si e, ľudia, prečo sa obracajú práve na takýchto súkromné, subjekty v oblasti služieb nezamestnanosti, prečo nejdu na štátnu úroveň. A pokiaľ ide o financovanie, je lepšie tá súkromná stránka ako tá štátna. E, u nás v Rumunsku nie je tá súkromná stránka, tak sú nezastúpená. Ďakujem pekne. Anca McIntyre. Ďakujem, pán predseda. Ťažko to zvládnuť stručne, veľmi sa pokúsim. Musím ale povedať, že naozaj vítam e, tento prístup benchlearningu, benchmarking, učenie sa z osvedčených postupov, prístup e, na základe dôkazov. To znie veľmi vábivo, ale každá krajina je iná a v mojej krajine je to tak, že tie potreby sú najnižšie zaznamenané asi 5,8 ľudí vo veku 16 až 24 sú buď nezamestnaní, alebo nie sú ani súčasťou nejakého vzdelávania, ale máme okolo 7 tisíc neobsadených, neobsadených pracovných miest a chcela by som vedieť, ako ich obsadíme. Zaujímalo, ma, zaujímalo by ma preto, čo sa deje, pokiaľ ide o spoluprácu so školami, univerzitami a nejakými firmami smerom k identifikovaniu potrieb e, pracovného trhu a ako je možné tie medzery zaplniť. Ďakujem pekne, Maria Harkin. Ďakujem. Dve krátke otázky. V brožúrke uvádzate, že benchmarking má potenciál výrazne znižovať nezamestnanosť a predchádzať teda aj nezamestnanosti aj nedostatku zručnosti. Moja otázka je, keď som si to rýchle prebehla, keď som si vypočula, čo ste povedali, zdá sa mi, že sa výrazne sústredujete na tú stránku ponuky. Je tu niečo aj na stránke dopytu? A druhá otázka, ak budete mať priestor, opäť sa to viaže k vyjadreniu vašej brožúrke, kde hovoríte o tom, že pomáhate krajinám v reformách, v realizácii reformy. Mohli by ste uviesť jeden, dva príklady? Ďakujem. Karina Roňa Karim. Ďakujem pekne, ďakujem za prezentáciu, veľmi zaujímavé dozvedieť sa niečo, niečo o bench learningu. Mám veľa otázok, ale najdôležitejšia je nasledovná. Tieto správy pre služby zamestnanosti majú v prvom rade pomáhať občanom. A ja chcem vedieť, ako tie údaje dávate dohromady a ako si vynútite povedzme odpovede na jednotlivé otázky zo strany občanov, kde v rámci celého procesu sú zapojení samotní občania, aby ste dostali tie odpovede. Jean Lambert tu nie je, FDD, ENF tiež nie je zastúpené e, nejaké ďalšie otázky. Ak nie sú, tak potom pán Leroy, poprosím vás, a keby nám ešte tlmočníci dali 5 minút navyše, tak e, by nám to akurát tak vyšlo. Ďakujem. Ďakujem za otázky. To je dôkazom živého záujmu o svet verejných zamestnávateľských služieb. Podľa mňa, pán predseda, by e, to malo byť súčasť e, tých verejných služieb zamestnávaní, pokiaľ budeme hrať úlohu dirigenta a tento prechod musíme zabezpečiť. Ak budeme ako dirigent na trhu práce, ak budeme mať silný vzťah e, s jednotlivými aktérmi na pracovnom trhu, tak potom e, jasne z toho vyplynie, že VSZ by mali byť v e, tej vedúcej úlohe, pretože to zabezpečí lepší, rýchlejší rozvoj ako v minulosti. Niektoré otázky z môjho pohľadu sa týkajú skutočnosti, že by sme mali takisto prejsť e, z toho párovania na základe diplomov a profesí, viac sa orientovať na systém párovania podľa tých spôsobilostí alebo podľa zručností, a nezohľadňovať len tie skutočné zručnosti, ale a tam je dôležitá aj tá nová agenda o zručnostiach. Mali by sme zohľadňovať tie spôsobilosti vlastne do budúce, do budúcnosti, To by sme mali zapracovať do nášho vzdelávania, do systému odbornej prípravy, ale aj do systému párovania tej potreby a pripravovaných, pripravovaných vzdelávania. Jeden z príkladov, ktorý máme, je spolupráca medzi Malckou službou pre verejné zamestnávanie, alebo teda verejné zamestnávateľské služby a mojou e, službou, pretože my sme ako prví, ktorí majú systém párovania na základe spôsobilosti alebo zručnosti, e, ktorý sa opiera o niektoré systémy a informácie, ktoré používajú francúzskí kolegovia. My sme teda ten systém vytvorili na základe spôsobilosti alebo kompetencie. E, Malta zasiala svoje neobsadené pracovné miesta a CVčka cez ten náš spoločný systém, cez noc a my párujeme tie kompetencie a zaslané životopisy a zase potom výsledky na Maltu spätne. A to je príklad spolupráce medzi dvoma takýmito službami alebo úradmi, ktorí majú rovnakú, rovnaký pohľad na vec, ktorí nemajú však prostriedky na to, aby vypracovali nezávislý, samostatný systém takéhoto párovania. Majú taký ale spoločný pretože v spolupráci s Maltou na základe ich skúseností sa nám podarilo zlepšiť náš e, systém párovania ponuky a dopytu. Takže to bola obojstranne výhodná situácia pre tých, ktorí hľadajú zamestnanie u nás, ktorí sa obracajú na nás, aj tých, ktorí sa obracajú na Maltský úrad. A toto je typ spolupráce, ktorý by sme mali viacej využívať aj do budúcnosti. To je jeden z príkladov, ako môžete spolupracovať na základe výhod, ktoré ponúka konkrétna nejaká služba v zamestnanosti, zamestnávaní a spojiť to s tou druhou. Jedna z víziev, ktorej čelíme, to je ako odpoveď na ďalšiu otázku, tá reforma, ktorú realizovali niektoré takéto služby verejné, a je to nevyhnutné robiť ju, je posilniť práve tie zamestnávateľské služby uchádzačov o prácu, určite nie tých dlhodobých, alebo nízko kvalifikovaných. Nemôžete ich umiestniť, ak nemáte e, dobré riadenie účtov voči zamestnávateľov, zamestnávateľom. Veľa tých služieb verejných riešili práve dlhodobo nezamestnaných, ale nemali dobrý kontakt na zamestnávateľov. To je jedna z tých hlavných reforiem, ktorá by mala prebehnúť, a síce vybudovanie e, silných väzieb so svetom zamestnávateľov, tak aby e, mali tí, ktorí hľadajú prácu, väčší priestor ju nájsť. Jedna z kľúčových vecí v tomto ohľade, tým odpovedám na vašu otázku, je, že by sme mali robiť to, čo robí súkromný sektor, spolu vytvárať a nie e, vytvárať služby z nášho pohľadu, ale pripravovať také služby pre tých, ktorí hľadajú prácu, ako aj pre zamestnávateľov, tak aby sa to zišlo, aby sa to stretlo. A hlavné ponaučenie z garancie pre mladých, ja teraz nemyslím na to odporúčanie, že za, každý mladý by mal prísť raz za 4 mesiace a tak ďalej. To bolo také logické, to bolo jasné. Ale to odporúčanie ďalej hovorilo o tom, že tých mladých uchádzačov o prácu by ste mali zapojiť do tvorby tých služieb Áno, tento aspekt záruky pre mladých a mládež, tam sme videli, že vytvorenie nových služieb spolu s klientami vedie k zlepšeniu tých služieb, lebo sú viac na mieru šité, sú účinnejšie v porovnaní so stavom predtým. To je tiež jedno z ponaučení, e, ktoré sme sprostredkovali ďalším e, verejným zamestnávateľským službám, a síce ako vytvoriť taký systém spolutvorby, Čiže tá spoločná línia je, že pokiaľ ide akúkoľvek otázku, dokonca aj vaša otázka dlhodobej nezamestnanosti a utečencov a ich integrácie, existujú osvedčené postupy. Ak ich dokážeme odhaliť a potom ich šíriť, tak môžeme zlepšiť naše politiky na úrovni národných štátov po celej Európe a našu spoločnú stratégiu. Pokiaľ, keď čelíme teda dlhodobej nezamestnanosti a problémom utečencov, tak je tu jeden z spoločný menovateľ, lebo je tam viacero problémov, ktoré majú. Nie je tam len tá veľká vzdialenosť trhu práce, ale majú aj iné problémy. Pokiaľ ide utečencov, tam je jazyková bariéra, kultúra, v prípade dlhodobej nezamestnanosti, lekárske, keď nejaké problémy medicínske a psychologické prekážky a tak ďalej z dôvodu takýchto viacnásobných problémov samotné verejné služby pre zamestnanie zamestnanosť nedokážu zvládať tieto problémy, mali by sme teda spolupracovať so súkromným sektorom, s komerčným súkromným sektorom a s mimovládnymi organizáciami. Pretože to je jediný spôsob, ako vytvoriť a ponúkať integrované služby dlhodobým uchádzačom o prácu a utečencom. A to je tá veľká výzva, z môjho pohľadu mať dobre integrované služby pre tieto skupiny zákazníkov. Ďakujem. E, srdečná vďaka. Ešte raz sa musím ospravedlniť za ten krátky čas, ktorý sme mali k dispozícii, ale ja si ale myslím, že tá téma je tak nastavená, že určite sa nevidíme posledný krát na tomto výbore. Určite využijeme príležitosť aj budúci rok, aby sme to dali do programu schôdze a potom sa pozrieme na pokrok, ktorý dosiahli PS služby a možno prehlbeným spôsobom potom tu na výbore budeme ukazovať príklady práce a účinnosti e, také, takýchto služieb a možno budeme ďalej teda šíriť predovšetkým tie skúsenosti. Ďakujem pekne prednášajúcim, ďakujem tým, ktorí diskutovali a príjemnú obednejšiu prestávku a vidíme sa po obede. Ďakujem.